Kolegovia, prosím vás, vložte si kartičky do prístrojov. No a najprv si vyskúšame testovacie hlasovanie. Otváram hlasovanie. And I close the vote. Hlasovanie ukončené. Less, Áno, viac menej je to v poriadku. Takže môžeme pokračovať, priatelia. Poprvé eh, k mm, hlasovacím zoznamom naredenia o vnútornom trhu s elektrinou eh, spravda sa Christianis Karins. To je predbežná dohoda, ktorá sa dosiahla na neformálnom trialógu. Hlasovanie je menovité, otváram hlasovanie. And I close the vote. Hlasovanie ukončené. Vynikajúca podpora. Gratulujem pánu spravodajcovi. Ako vidíte, nie je tu. Druhá otázka taktiež sa týka vnútorného um, trhu s elektrínou. Tentokrát je to smernica. Opäť Kristianič Karinš. A, a e, rovnako otvorím hlasovanie. And I close the vote. Hlasovanie ukončené. Huge support. Taktiež obrovská podpora. Takže je tu dôkaz e, intenzívneho rokovania zo strany ITRE. Teraz ďalšia dôležitá téma. Príprava pripravenosť na rizika v sektore elektriny. Spravodajca Flavio Zanon na to hlasovanie. Podľa mien otváram hlasovanie. And I close the vote. Hlasovanie ukončené. Gratulujem pánovi spravodajcovi. Je to naozaj tiež odsúhlasené s veľkou väčšinou. A posledné hlasovanie na dnešný deň. Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, e, spravodajkyňa Morten Halbeck Petersen, taktiež hlasovanie podľa mien, otváram hlasovanie. Thank you. I close the vote. Ďakujem, hlasovanie ukončené. Taktiež e, vysoká podpora, gratulujem pánovi spravodajcovi Petersenovi. Ďakujem pekne. Takže toľko k dnešnému hlasovaniu. Janusz. Janusz. How?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 Poprosím vás, aby ste ukončili tieto vášnivé diskusie, ktoré tu prebiehajú. Ďakujem vám pekne. Ďalší bod. Ukončenie sezónnych zmien času. Spravodajca Sven Šulce. Je to preskúmanie návrhu stanoviska. Pokiaľ by táto smernica, ktorú navrhuje komisia, bola prijatá, znamenalo by to, že sa prestane meniť čas dvakrát do roka. Tentokrát, ten, zatiaľ k tomu dochádza v každom členskom štáte koncom marca a koncom oktobra. Táto iniciatíva pri, si získala veľkú mieru pozornosti ako zo strany médií, tak aj verejnosti. O tom veľmi dobre vieme. Začneme o tom teraz diskutovať na pôde nášho výboru. Chcem vyzvať pána Šulceho, aby naštartoval diskusiu. Nech sa páči, kolega, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Máme veľa dôležitých tém tu v parlamente, ale keď sa pozrieme na to, že aj občania reagujú na túto tému, myslím si, že zmena času je dôležitou témou aj tu pre Európu, aby sme v európskej úrovni našli riešenie. Ja som za to, aby sa odstránilo striedanie času. Myslím si, že Európska komisia by mala predložiť, alebo už predložila aj návrh na odstránenie týchto zmien a na to reagovala onlineová iniciatíva, takže zdá sa, že Európa vie aj rýchlo reagovať. Vieme, že pravdepodobne nereagujeme tak rýchlo, ako by si to boli očakávali občania od nás, alebo ako to navrhovali predstavitelia komisie, tak rýchlo sa nám to nepodarilo. Je o to dôležitejšie, aby sme ako Európsky parlament dospeli sme tu k nejakému stanovisku ešte pred voľbami. Odstránenie je žiadané. 80 ľudí v Európe chce, aby sa, aby sa odstránila zmena času Vieme, že aj z hospodárskeho hľadiska, napríklad keď sa pozrieme na úspory energie, to je vlastne jeden z tých hlavných dôvodov, kedy sa zaviedlo, zaviedla zmena času a tie úspory nie sú až také veľké, avšak sú tu problémy. Pokiaľ ide o výbor pre priemysel, tam je dôležité uvedomiť si, že treba vnímať aj tieto priemyselné e, otázky, ktoré s tým súvisia, napríklad pokiaľ ide o leteckú dopravu. Viete, že sú tu tie sloty, ktoré sa zadávajú, a to na dlhší časový priestor a predovšetkým pokiaľ ide o lety do tretich krajín, mohli by tu byť ťažkosti, ak by sme mali takéto zmeny času a môže to viesť teda k určitým problémom v tých krajinách, kde takéto časové zmeny nebudú. Ale dá sa to vyriešiť aj v Turecku sme mali odstránenie tohto striedania času, išlo to bezproblémovo, ale sú tu určité otázky, ktorými ma oslovili priemyselné odvetvia a nesmieme to opomínať. Sú tu však aj iné témy, ktoré si myslím, že sú dôležitejšie ešte, ktoré by som označil za také kľúčové problémy. Otázka je, že ako to dosiahneme, ako to spravíme. Európska únia môže síce sa dohodnúť na odstránení zmien času, ale je to vlastne v rukách členských štátov, ktoré povedia, ako sa to udeje, pretože máme letný čas, zimný čas a musíme sa teraz dohodnúť, že na ktorej časovej na ktorú časovú podobu sa teda, ktoré sa prikloníme. A Nemôžeme očakávať, keď napríklad niekto cestuje z Amsterdamu do Štrasburgu a cestuje sa cez Belgicko, Luxembursko, do Francúzska. V našom prípade je možné, že sa môže meniť 4 krát táto časová zóna. Možno Belgičania sa dohodnú na letnom čase, Holandiania na letnom a to jednoducho nie je akceptovateľné, to takisto si treba uvedomiť. A k tomuto potrebujeme úpravy zo strany členských štátov. A tu vidíme ten najväčší problém, pretože členské štáty nie sú ochotné nejako dospieť ku konsenzu. A to by mal byť vlastne aj jeden z tých hlavných dôvodov, prečo sa k tejto téme nepostavíme s riešením už teraz v apríli, tak ako to požadovala komisia zo strany Žána Kloda Junckera. Und, uh, ich schlage folgendes äh, vor für die ganze Sache. Um, Äh, die Zeitabschaffung. Odstránenie striedania času si teda podporujeme, ale za predpokladu, že členské štáty sa teda jednomyselne dohodnú na mechanizme, akým spôsobom sa toto odstránenie udeje. A zároveň si želám, aby aj tie tri časové zóny, ktoré v Európskej únii máme, aby teda zostali. To znamená, potrebujeme určitý koordinačný mechanizmus, ktorý z môjho uhla pohľadu je dôležitý, už som to spomenul v tomto výbore aj predtým. Ja som vo svojich správach, myslím, že všetky tie dôležité veci, ktoré sú z pohľadu ITRA dôležité, dôležité, spomenul. Je to tam naformulované. Možno ešte niečo k téme, že kedy by sa to mohlo urobiť, nepôjde to rýchlo. Zasadzujem sa, aby to podľa teda mojich výskumov aj s predstaviteľmi priemyselných odvetví, s ľuďmi, s predstaviteľmi komisie, aby sa to možno udialo v apríli 2020. Pre niekoho to je príliš ambiciozne, pre niekoho je to príliš vzdialené, ale takto to navrhujem teda v mojej správe. Využijem najbližšie dni na to, aby sme sa s tieňovými správodajcami dohodli. Neočakávam nejaké dlhé diskusie. My to relatívne rýchlo spracujeme, aby sme mali k tomu stanovisku. To je všetko z mojej strany. Thank you very much, Ďakujem, Ďakujem pekne. Pardon, teraz dostane slovo kolegyňa za SND. Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne, ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Veľmi dobrá príprava k tejto téme. Spravodajca sa intenzívne tejto téme venoval. Je to dobrý základ aj pre naše stanovisko. Ja som osobne sa tejto téme takisto dlhodobo venovala a priemysel ako aj výskum a odvetvia energetiky, to sú všetko oblasti a sektory, v rámci ktorých v rámci ktorých by tu boli problémy na, v zmysle odstránenia týchto prestavovaní času. Aj tá úspora energie, ktorá sa tu spomínala, nie je to nič také svetaborné. Nie je toho až tak veľa, čo sa ušetrí. Aktívne sme apelovali na komisiu, aby predložila návrh a komisia sa snažila konať čo najrychlejšie, ale zdá sa, že možno teraz v marci budeme musieť asi naposledy meniť čas, ale pravdepodobne dá sa to ešte o rok posunúť. Takže uvidíme, ako to dopadne. A pokiaľ ide o tú leteckú dopravu, tam môžu byť problémy. Tým prospeje, keď sa ten čas ešte bude chvíľu meniť. A pokiaľ ide o koordináciu medzi členskými štátmi, to je takisto dôležité. Členské štáty mali svoju vlastnú voľbu do posiaľ, mohli sa rozhodnúť, do ktorej zóny chcú patriť. Španielsko sa rozhodlo pre iný čas ako Portugalsko. Tomu sa teraz nemusíme venovať, ale myslím si, že nemalo by tu byť rozdiely časové, ktoré by boli väčšie ako dve hodiny. Pokiaľ ide o jednotný vnútorný trh, tam by sme mali zostať jednotní Máme tu určité geografické aspekty. Fínsko, Fínsko má možno iné podmienky ako Nemecko, ale viac ako dvojhodinový rozdiel by tu nemal byť. A myslím si, že na to treba dávať pozor. Ďakujem pekne. A teraz za EKR dostane slovo pán Krasnodemský. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Je to naozaj vzrušujúca téma. Kedysi som sa zaoberal časom z filozofického hľadiska, či už od Augustina do Heideggera. A iste nedá sa jasne povedať, čo to vlastne ten čas je, ale pre, vždy som si myslel, že zmena času je dosť brutálnym administratívnym opatrením, Súhlasím s pánom spravodajcom, že tak to asi vníma väčšina Európanom, že by sme mali ukončiť tieto zmeny času. Zmení sa to dvakrát do roka, je to niečo umelé, všetky po- skúmania poukazujú na to, že nie sú nejaké konkrétne dôkazy, že by to bolo akokoľvek výhodné Naopak, máme tu výsledky, ktoré poukazujú na to, že to negatívne vplyvá na zdravie ľudí. Musím povedať, že nemôžem úplne súhlasiť s predrečničkou, pretože je podľa mňa paradox, že v Madride je rovnaký čas ako v Strednej Európe. Pretože to predsa nie je biologický čas už rozdiel východu slnka, e, času východu slnka medzi Bruselom a e, Varšavou je vyše hodiny. Čiže podľa mňa by som skôr dôveroval členským štátom, ktoré e, si určia, v ktorej časovej zóne chcú byť, či si vyberú zimný či letný čas, alebo nejaký iný. No každopádne si to musia vyriešiť členské štáty. Súhlasím s tým návrhom, aby sa e, tomu venovalo viac času, aby sa k tomu mohli vyjadriť aj obyvateľia, či chcú letný čas, aby jednoducho prebehla politická debata. Každopádne to bude, e, to sa tu preukáže suverénna vôľa. Je dôležité taktiež sa dohodnúť rozumne so susedmi v regióne, pretože samozrejme sú tu všetky tie otázky, o ktorých ste hovorili. To je odo mňa všetko. Ďakujem pekne za ALDE, pán Frederik Federli. Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že nie veľa z nás, ktorí boli zvolení v roku 2014, bude práve táto otázka času tá najdôležitejšia, ktoré sa budú e, občania tak e, vašim venovať, alebo že aj pracovný program komisie e, si získa e, takú veľkú mieru podpory od občanov. Ja som z tých, ktorí prišli do, e, te, do tejto oblasti neskôr. Sú tu samozrejme ľudia, ktorí sú v politike oveľa dlhšie, ale vidíme tú intenzitu, nakoľko sa tu táto téma e, preberá. Niektoré strany chcú zmeniť, e, alebo teda zastaviť zmenenie času. Komisia viedla vysok, veľa, veľkú, veľkú prácu. A sú tu krajiny, ako napríklad Holandsko a iné, ktoré poukazujú na to, že tu je naozaj na nich veľký tlak. Európska únia by mala toto vnímať. E, ďakujem spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Myslím si, že sa nám podarí vyriešiť tieto problémy pomerne jednoducho a na základe širokého konsenzu. Myslím si, že je dobré, že rozši- e, po, posunieme tú časovú lehotu o rok a pokiaľ sa komisia rozhodne na tom ďalej pracovať, tak to treba robiť ro- rýchlo a myslím si, že jednoročné obdobie na, na implementáciu je dosť dobré, tak ako navrhol e, spravodajca ako a mnohí ostatní povedali, je do- dôležité, aby sme to dobre koordinovali, aby to neskončilo e, chaoticky. Myslím si, že výstup hlasovania na výbore a na plenárke bude podporený širokou väčšinou a nie preto, že sú tu nejaké ideologické sily e, alebo nejaké špeciálne záujmy. Jednoducho je to otázka toho, že občania mm, sa pokázali, že je to pre nich dôležité a európske inštitúcie ich počúvali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Ďalší rečník za zelených, pán Škrlec. Zahvaljujem gospodine Buzek na danoj riječi. Ďakujem za slovo, pán Buzek. Kým som sa stal členom parlamentu, tak som sa venoval tejto problematike už, už dosť dlho. Počúval som občanov a viem, že prieskum, ktorý vypracovala komisia a verejné konzultácie pokázali na to, že väčšina občanov chce zachovať letný čas. Pretože v každodennom živote to vnímajú tak, že ich pracovné zvyklosti sa zmenili. Chcú tráviť viac času e, za, z voľného času za denného svetla. A vieme, že pre priemysel umelé osvetlenie, ktoré používame dokonca aj v tejto miestnosti, nie je veľmi dobré pre ľudské zdravie. Striedanie letného a zimného času spôsobuje veľa e, zdravotných problémov. Podporujem správu. Myslím si, že by sme mali zrušiť striedanie letného a zimného času. Isté nemôže k tomu dojsť tento rok. Myslím si, že rok 2020 je dobrý návrh. Zvolili nás sem občania a musíme ich počúvať. naozaj sa musíme v maximálnej miere priblížiť naš, našim voličom, pokiaľ máme riešiť to, čo komisia navrhla. Treba im ukázať práve takýmto jednoduchým príkladom, že ich počúvame, keď eh, zostavujeme eh, spoločnú politiku. Napríklad, keď sa blížil prelom milénia, ľudia si mysleli, že všetko na planete skončí, ale v médiách sme čítali aj napríklad o tom, aký dopad malo ruské rozhodnutie o, o, o striedaní času na, na letectvo. Každopádne výstupy týchto všetkých verejných konzultácií nám ukazujú, že nesmieme zabudnúť na to, že sa tých konzultácií zúčastňovali aj zástupcovia priemyslu. 90 zúčastnených bolo za, bolo za to, aby sa ten systém zmenil, aby sme mali iba jeden čas, buď letný alebo zimný, skrátka iba jeden čas. Áno, ďakujem. Zaguje, pani Sajkolafa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, νομοθεσία σε κοινοτικό επίπεδο για... Ďakujem za slovo. Kolegovia, ako viete, legislatíva na EU, úrovni EÚ, pokiaľ ide o zmenu času, bola ustanovená v roku 1980, išlo tam o harmonizáciu postupov. V septembri 2018 komisia vypracovala návrh smernice, E, ktorá má za účel e, zrušiť triedenie letného zimného času, pretože ako tam e, bolo uvedené, EU občania to spochybňovali, Európsky parlament tiež, ako aj členské štáty. Všetci sa vyjadrili, že by to bolo výhodné pre spoločný trh. Nehovorilo sa tu však o problémoch, ktoré by takáto nová legislatíva vyriešila. Ja sa domnívam, že tento nový návrh komisie, napriek tomu, že hovorí, že pomôže to napríklad pri bezpečnosti dopravy či zdravia alebo vyrieši problémy na vnútornom trhu, nie je to dostatočne e, podložené na to, aby sa zrušilo to striedanie času. Občania spochybňujú aktuálny daný stav, ale ja sa domnívam, že tá diskusia s verejnosťou nebola reprezentatívna na EU úrovni. Pokiaľ ide o uznesenie parlamentu z roku 2018, tak tam nie je žiadne hodnotenie komisie tohto návrhu. Pokiaľ ide o národné stanoviska, tak tu naozaj ne, nevnímam nejakú dohodu na úrovni členských štátov. Myslím si, že členské štáty takmer jednohlasne odmietli rakúsky návrh na Rade pre dopravu v decembri. Komisia samozrejme uviedla, že musíme zohľadniť názory občanov. Avšak nemyslím si, že brali do úvahy e, náklady či potrebu koordinácie medzi členskými susednými členskými štátmi, aby si tieto nastavili také časové zóny, aby to nevytvorilo problémy. No a ešte na dôvažok, ani nepreukázali nejakú reálnu potrebu pre členské štáty, ktoré by sa mali presunúť zo zharmonizovaného systému, ktoré dobré roky už dobre funguje, smerom k situácii, ktorá bude deregulovaná a vytvorí pre jednotný trh problémy. pokiaľ ide o obsah tohto návrhu, tak je tu jasné, že tu nie je nejaký návrh harmonizovaného režimu eh, pre jednotný trh. Oni jednoducho chcú len zrušiť striedanie letného času a nechať to na členským štátoch, aby si tieto vybrali, ktorú časovú zónu budú mať. Čo je teda nedostatok harmonizácie, ktorá spôsobí negatívne dopady na jednotný trh. pokiaľ by sme mali zrušiť právne predpisy, ktoré naozaj obližujú zdravie občanov a, a bezpečnosti dopravy, tak by sme o tom nediskutovali. Jednoducho by sme s všetci súhlasili. Hlavným účelom smernice však je fungovanie vnútorného trhu a najmä dopravy, sektoru dopravy. Mali by sme naozaj dobre zvážiť, čo takáto deregulácia prinesie a tiež aké náklady to bude predstavovať pre členské štáty. Myslím si, že je preto potrebné, aby komisia vypracovala hodnotenie dopadov, aby naozaj vypracovala mm, dobre fundovaný návrh pre takéto zmeny. Pokiaľ to bude akceptované v takej podobe, aké to je teraz, tak to je jedno, určite jednoducho spôsobí viac problémov, než by to problémov malo vyriešiť. Ďakujem. Thank you very much, madam. Uh, now we go... Ďakujem pekne. A teraz dostanú slovo ďalší rečníci. Pán Werner Langen dostane slovo ako prvý, ktorý je na mojom zozname. Prepačte, rozprával som sa so spravodajkyňou, spravodajcom. Ja by som chcel vyjadriť svoj názor a dám zapravdu aj poslednej rečničke z GUE, pretože návrh z komisie nie je pripravený dostatočne nie je to vyzreté. Zničí, ničí to jednotný vnútorný trh a nerozlišujú sa tu časové zóny a časové prestavovanie. Každý členský štát má možnosť sa zaradiť do časových zón, to je národné právo, ale tu ide predsa o udržanie jednotného vnútorného trhu a ja k tomu môžem povedať iba toľko, že ak my tento návrh v tu v parlamente podporíme, možno bude mať veľkú podporu, ale ja budem v každom prípade protihlasovať, tak sa bude, dať argumento, bude sa dať argumentovať tak, ako to bolo v minulosti, že dôležité boli tie energetické úspory. To bol hlavný dôvod. Áno, v súčasnosti to už nie je také dôležité, skôr tu ide o zdravie ľudí. A preto tých 4,2 milióna ľudí, z ktorých 3 milióny boli z Nemecka, väčšina bola proti. Ale zasa ľudia chcú letný čas, chcú zmenu aj časovej zóny. To je jednoducho nemožné a nemôže to komisia teraz ako svoju prioritu pretláčať ad absurdum. Ja si myslím, že tie dôvody, ktoré sú proti, sú veľmi dôležité a parlament urobí veľmi dobre, ak bude žiadať dopadovú štúdiu. A ja chcem povedať, že sme, že môže, ja sa teším, že už máme iba 26 dní k ďalšej zmene času. Ďakujem pekne, pán Kelly. Ďakujem pekne. Ja som bol proti zmenám celý život. Keď som bol zvolený do Európskeho parlamentu pred desiatimi rokmi, tak som si uvedomil, že už sa tomu venujú ľudia. Pod vedením pána Royla sa tomu venovala pracovná skupina. Teraz to robí pán Svoboda a trvalo to 7 rokov na to, aby sme primeli komisiu, aby niečo v tejto oblasti urobila. A teda reagujeme na verejnú mienku, alebo komisia reagovala teda až na verejnú mienku. Ak toto prispieje k ukončeniu zmien času, tak to bude veľké víťazstvo pre parlament. Ukáže to, že parlament funguje a preukáže sa aj to, že ľudia majú moc a môžu primeť, aby komisia niečo urobila. V reakciách verejnosti 80% tých reakcií ľudia chceli ukončiť tieto zmeny času, 80% tých, ktorí chceli ukončiť tieto zmeny, chceli letný čas. A predseda Juncker vo svojom príhovore o stave únie povedal, že reaguje na žiadosť občanov a že to chce ukončiť do roku 2019. 2019 je asi príliš zavčasu a krajiny teraz sa snažia nájsť riešenie. Viem, ako to je v Írsku, aj oni majú verejné diskusie o tomto. Uvidí sa, čo bude, ale Tých ľudí, ktorých ja stretávam, veľká väčšina ľudí chce, aby sa zmenili, odstránili tieto zmeny času aj našou povinnosťou robiť to, čo chcú občania. Have... Možno niektoré krajiny budú chcieť zimný čas a niektoré letný čas. Je lepšie, aby sme... Je to vždy lepšie, ako keby sme menili čas dvakrát do roka. A naši priatelia v Amerike, to je jedna krajina, tam sú rozličné časové pásma celý rok. Takže ja neviem, prečo by to nemohlo byť aj v Európe, ako to môže zastaviť vôľu ľudí, aby sa ukončili tieto časové zmeny. Pretože je to zastaraná a smiešná voľba a myslím, že Herbert Royal sa venoval tejto téme a bolo by dobre, ak by sme to mohli dosiahnuť v jeho mene. Možno sa nad tým môže pán Langen zamyslieť. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Blanko López. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Dnes tu hovoríme o téme zmien času. Je to jedno z rozhodnutí, ktoré budú mať priamy dopad na každodenný život občanov. Je to zmena časov, ale nemôžeme to brať ľahko vážne, pretože je to rozhodnutie, ktoré bude mať dopad veľký. Hospodársky, energetický, aj pokiaľ ide o bezpečnosť dopravy a takisto aj pokiaľ ide o kvalitu života našich spoluobčanov. Tento parlament sa vyjadril k tejto téme už opakovane v minulosti. Naposledy to bolo minulý rok, keď, tu bola, keď sme apelovali na komisiu, aby sa urobila hĺbková štúdia, a aby sa pozrelo na dopady smernice, ktorú tu máme a aby sa mohla revidovať táto smernica. Takže takéto hĺbková štúdia bohužiaľ nebola urobená. A takisto tu bola verejná diskusia, bolo tu veľké množstvo reakcií zo strany ľudí a treba si uvedomiť, že 70 opakujem, 70 ľudí reagovalo práve z Nemecka. To je takisto niečo, čo si treba uvedomiť. 70 tých respondentov bolo práve z Nemecka. Takže nemôžeme tu hovoriť o nejakej celoplošnej reakcii v rámci celej Európskej únie. Musíme jednoducho dať možnosť vyjadriť sa ľuďom z celej Európskej únie. A to riziko, ktoré tu je, že možno tým, že sa budeme veľmi náhliť, bez nejakých štúdií dopadových, ktoré by sme mali mať, tu robíme rozhodnutia, ktoré nie sú fundované a týmto môžeme vytvoriť problémy, a môžeme vytvoriť problémy aj v tých oblastiach, kde doteraz nie sú. Takže chcel by som požiadať, aby sme predtým, než pôjdeme ďalej pri takomto podobnom rozhodnutí, ja si myslím, že predtým, než pôjdeme ďalej v tomto rozhodovaní, je veľmi potrebné, aby sme analyzovali, a to hĺbkovo, všetky dopady tohto rozhodnutia, ako to má robiť náš parlament, tak ako sa to od nás očakáva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani grostet. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Úprimne povedané, ide o otázku, ktorá sa mi zdá byť veľmi dôležitá a myslím si, že ju trochu berieme, alebo komisia ju berie trochu ľahko vážne. Súhlasím s niektorými kolegami, ktorí tu povedali, že tu nebola hĺbková štúdia alebo štúdia o dopade, a že sme nezobrali do aj všetky konsekvencie, ktoré by tieto časov, odstranie časových zmien mohli priniesť. Ja si vážim mojich kolegov, ale hovoria, že občania sa vyjadrili väčšinovo 4,5 e, milióna ľudí z 500 miliónov sa vyjadrilo, čo to prezentuje, aké je to množstvo. Vidíme, že väčšina ľudí reagovala práve z Nemecka a to nie je teda signifikatívne Nepýtali sme sa ľudí, ktorí žijú v južných krajinách, na východe Európy a tak ďalej. Ja som znepokojená, a to veľmi, pretože ide o tému, ktorá sa týka suverenity členských štátov, ale ak sa každý štát rozhodne tak, ako chce, tak to budeme mať katastrofu. A jednoducho pôjde to proti tej integrácie európskej. To znamená, v tomto prípade jednoducho som absolútne proti takémuto unáhlenému rozhodnutiu ktoré vlastne pôjde proti vnútornému trhu. A nemyslíme tu ani na sezónnych zamestnancov. Máme veľa francúzskych občanov, ktorí pracujú v Luxembursku, v Nemecku, v Belgicku. Predstavte si, že tie časové zóny budú iné. Viete si predstaviť, aké tu budú komplikácie v každodennom živote pre týchto ľudí. Takže prosím vás, hĺbkovo to preskúmajme, predtým, než urobíme nejaké unáhlené rozhodnutie. Ďakujem pekne. Ďalším na zozname je pán Kohlíček, nech sa páči. Jo, ja sa musím smáť, jaké nesmysl... Ja sa tu musím smiať z toho, aké hlúposti tu porozprávali moji predrečníci. Chápem, že komisia mala urobiť hĺbok, hĺbkovú analýzu, ako to povedal môj kolega Blanco López, a mala povedať zrušme striedanie času, a na rade sa zasa dohodnú jednotlivé členské štáty o tom, ako to urobia a príjme sa to na úrovni národných zákonov. Ale my sa tu skutočne zaoberáme vecou, ktorá je úplne jasná, ktorá je veľmi jednoduchá a ktorá v podstate už dnes nemá nejaké reálne opodstatnenie, keď hovoríme o striedaní času. Keď sa to zaviedlo, tak to malo vplyv, malo to určité opodstatnenie, pokiaľ ide o energetiku, ale dnes je to nesmysel. Potvrdzujem vám to, z energeticky najzaujímavejších e, odvetví priemyslu. To sú oceliárne a sklárne u nás. A pokiaľ ide o to, čo tu hovoril kolega Langen a takisto aj kolegyňa Sakorafa majú pravdu a Jednoducho nechajme to na národných štátoch. Naše rozhodnutie ako parlamentu by malo byť, že zrušme striedanie času a rada nech to vyrieši. Nechajme im takisto možnosť rozhodnúť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Pani Virkunen, nech sa páči ako ďalšia rečníčka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja podporujem návrh komisie a takisto aj návrh stanoviska zo strany nášho spravodajcu. Ja pred, zastupujem fínskych občanov a chcela by som povedať, že vo Fínsku občania boli veľmi proti týmto zmenám a to už celé roky. Po, minulý rok takisto dali iniciatívu v fínskom parlamente, bola tam veľká podpora, fínska vláda takisto sa zaviazala, že podporí zmenu na úrovni tejto smernice. My vieme, že je to e, také zastaralé meniť hodinky dvakrát. Na úvod, e, keď sa to zaviedlo, tak sme šetrili energiu, ale teraz technológie sú oveľa lepšie, už sa nerobia úspory energie. Takisto si myslím, že my v našom výbore ITRE musíme sa sústrediť na priemyselné odvetvia a na ich výhody, ktoré z toho majú. A my vieme, že nemajú nejaké veľké výhody, skôr tu je újma, ku ktorej dochádza. Takže je veľmi dobré, že komisia navrhla, že ukončíme túto smernicu. A chcela by som povedať, že bola som prekvapená, že urobila také rýchle rozhodnutie komisia istým spôsobom rýchle. My vieme, že v parlamente sme tieto diskusie mali už celé roky aj vo viacerých členských štátov a my sme žiadali, aby komisia pripravila návrh, ale po verejnej konzultácii. Myslím si, že um, ma potešilo, akým rýchlým spôsobom reagovali. A nie je férové teraz povedať, že iba Nemci reagovali a ktorí sa zúčastní na tejto konzultácii, pretože my vieme, že v ďalších krajinách takisto ľudia aktívne sa na tom zúčastnili, ale boli tu rozdiely. Možno v niektorých krajinách to nie je až taký problém, ale v niektorých iných to je problém. Takže je veľmi dôležité, aby sme sa pohli dopredu v rámci tohto návrhu ale myslím si, že veľká chyba bola aj tá, že sme nemali dostatočnú koordináciu na úvod, pretože vo viacerých krajinách sú tu diskusie o tom, že či máme mať letný alebo zimný čas. Ja si myslím, že potrebujeme väčšiu koordináciu, pretože máme viaceré časové zóny v Európe a preto je potrebné, aby sme mali väčší čas na prípravu. Niektoré krajiny a členské štáty musia spoločne sa dohodnúť, že ktorý čas tých dvoch si zvolia. Ale veľmi dobrý návrh. Ďakujem pekne aj vám, pani Meissner, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja nadviažem na to, čo povedala pani Vierkunen. Myslím, že je dobrý návrh komisie. Ja podporujem aj spravodajcu pána Šulce, aj to, čo povedal pán Kelly. Skutočne veci sa majú tak, že keď sa zaviedla mena času dvakrát ročne, tak sme si mysleli, že sa ušetrí energia. Medzičasom už vieme, že to nie je pravda. Ušetrí sa energia síce večer, keď je viac svetla v lete, ale takisto sa musíme mínať energiu ráno, v zime. Sú ľudia, ktorí majú solárne panely, takže vidíme, že tá energetická úspora tu nie je. Chceme sa vyhnúť, alebo chceli sme sa vola kedy vyhnúť nehodám večer a teraz ich máme viac ráno. Ja som vám neskákala do reči, tak ma nechajte dokončiť, poprosím vás. A Mali by sme to preto odstrániť, tie zmeny času. A ak zákon nepriniesie konkrétne očakávané výsledky, tak ho treba zrušiť. Máme také krajiny ako napríklad Rusko, tam zistili, že to nič neprinieslo, tak to zmenili. Prečo by Európska únia mala byť hlúpejšia ako ostatné krajiny? A kronobiológovia boli odmenení Nobelovou cenou, ktorí zistili, že ľudia aj zvieratá sa riadia ako keby podľa hviezd a že je prirodzené nemať časové zmeny. Zimný čas je ten správny čas, to nám povedali odborníci, ale ešte sme sa nerozhodli, že aký čas si zvolíme, ako odstraníme zmeny času, ale 20% ľudí má problémy, e, sú to hlavne chronicky chorí ľudia, sú to deti, starší ľudia, Máme o tom dôkazy. Zdravotnícky sektor má zrazu v týchto obdobiach po zmene času viac chorých a to je jeden z dôvodov, prečo sa to dá zmeniť. Takisto miera koncentrácie v školách takisto upadá práve po týchto zmenách a členské štáty majú kompetenciu rozhodnúť sa. To však bolo vždy tak, aj pri zavedení týchto zmien. Boli to členské štáty, ktoré si to vybrali a samozrejme členské štáty sa dohodli na jednom čase, pretože chceli to robiť v prospech jednotného vnútorného trhu. Aj vo Švajčiarsku to tak bolo. Vo Švajčiarsku bolo vtedy referendum a ľudia boli proti, ale napriek tomu vláda povedala, že my sa pripojíme k ostatným ako Švajčiarsko, nebudeme mať iný čas ako naši susedia. Takže aj tentokrát to bude tak práve preto, že chceme podporiť jednotný vnútorný trh. A myslím si, že pre trh by bolo dobré, ak by sa nemenil ten čas, pretože tu musí dochádzať k zmenám na úrovni logistiky. Je vždy lepšie, aby sme mali rovnaký čas a preto musíme ísť ďalej v, tejto, v tomto smerovaní. Ja viem, že s komisárom Kalasom, ktorý sa tomu venoval potom komisárka Bulc, zrušme to a oni mi vtedy povedali, máme strach, pretože tu je taká mozaika, ľudia hovoria to, iní zasa in, iné. Ja očakávam, že vlády sa zachovajú rozumne. Fungovalo to, keď sa zaviedli zmeny, budú to fungovať aj teraz. Zdá sa, že to je veľmi aktuálna téma, pretože prirástol mi počet rečníkov na zozname. Teraz je ten zoznam už veľmi dlhý, takže prejdeme k ďalšiemu rečníkovi. Pani Gripin, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci budem reagovať na vaše pripomienky. E, chcela by som zdôrazniť, že pre náš výbor je dôležitý dopad pre priemyselné odvetvie, takisto hospodársky dopad, ale ako to práve povedala naša kolegyňa, musíme zvážiť hlavne aj dopad na zdravie ľudí. Mali sme spoločný prístup, pokiaľ ide o priemyselnú politiku, Týkalo sa to tých hospodárskych, sociálnych, ale aj zdravotných dopadov. A ja si myslím, že musíme ísť týmto smerom aj ďalej v tomto kontexte. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa. Teraz dostane slovo pán Tamburáno. Ďakujem pekne. Máme veľa rečníkov, preto budem veľmi stručný. Máme tu teda širokú paletu tých dopadov, Hovorili sme o vnútornom trhu, o zdraví. Podľa mňa nie je rozumné teraz takéto rozhodnutie urobiť, aby sa členské štáty rozhodli o tom, že či tento systém ponechajú alebo nie, to možno tiež nie je rozumné, pretože môže to viesť k veľkým problémom práve na úrovni vnútorného trhu v oblasti dopravy, aj pokiaľ ide o výmenu tovarov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. Vám teraz zostane slovo pán Marta. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Áno, veľa vecí tu už odznelo, budem stručný. Počúvam tú diskusiu a vidím, že musíme konať. Musíme sa nad tým riadne zamyslieť, aby sme vedeli, čo spravíme treba brať do úvahy, čo hovoria ľudia, ale treba povedať, že táto komisia už urobila aj v minulosti rozhodnutia, ktoré neboli až také v poriadku a vidíme, ako komisia funguje. Súhlasím s tým, čo bolo navrhnuté, potrebujeme tú dopadovú štúdiu a samozrejme je kompetencia členských štátov sa tu spomenula. V tomto prípade členské štáty musia mať určitú víziu, čo možno najpresnejšiu ohľadne to, ako budú postupovať. Treba takéto konzultácie v každom štáte, aby sa vedelo, či ľudia chcú zmenu. A potom bude zasa obdobie, aby sme sa rozhodli, akým spôsobom budeme postupovať, či vyberieme letný alebo zimný čas, pretože ak si každý ponechá svoj čas, tak to bude chaos. Uh, thank you very much. Uh, e, kolik kolega Balčitis. tiek daug norinčių pasisakyti, todėl kad tai klausimas yra ne. ne... Otázka znie, prečo toľko ľudí sa chce vyjadriť. Nejde len otázku ekonomickú, ale i otázku politickú. To je dôležité pri blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu. My všetci dostaneme otázku, prečo za 10 rokov komisia nepokročila pri zastavovaní. Eh. Taip įsivaizduoti šito gana sudėtingo ne tik tais ekonominio, bet ir politinio klausimo. Mali by sme pochopiť, že toto je dobrá otázka ekonomicky i politicky. Tieto návrhy by mali byť čo najrýchlejšie. Pokiaľ ide o posudzovanie dopadov, si nemyslím, že to niečo zmení. Musíme byť pragmatickí Musíme sa rozhodovať na základe regionálneho princípu, pýtať sa krajín v jednom regióne, aký chcú mať čas, pretože môžeme dospieť k situácii, že v Litve, na Litve pristane lietadlo s jedným časom a o 120 km vedľa v Lotyšsku bude iný čas. Je tu však jedna vec, na ktorej sa treba zhodnúť. potrebné právomeci na rozhodovanie, aby sa v budúcnosti čas nemenil. Ste na zozname, nech sa páči. Chcem len e, vyjasniť. E, pán Krasnodemský kritizoval môj názor. Ja mám ten istý názor ako on. Nemyslel som, že by sme mali, mali tri zóny na vnútornom trhu medzi dvoma členskými krajinami nemôžeme mať e, dvojhodinový roz, rozdiel. To je dôležité. Prekvapili ma niektorí rečníci, ktorí naďalej tvrdia, čo si o časových zónach dnes nemáme koordináciu časových zón. Členské krajiny si môžu vybrať, akú len chcú časovú zónu. Táto smernica teda nie je tejto koordinácii nič nezmení. Len zmení tú časť, že, že budeme meniť na dvakrát ročne na letný a zimný čas, nič iné sa nezmení. Je to všetko nepochopenie alebo politika? Netrvá dlho prečítať si to a pochopiť, o čo tu vlastne ide. Ďakujem. Thank you very much. Uh, it won't be very easy. Ďakujem. Asi nebude ľahké e, rozhodnúť e, medzi členskými krajinami všetko. Som si istý. Budeme chcieť totiž zohľadniť názory našich občanov. A tie sa môžu líšiť v, v veľmi e, blízko vedľa seba sa nachádzajúcich krajinách. Mali by sme sa posunúť, ak sme tu čo si začali, treba to aj dotiahnuť Mám určité pochybnosti, avšak myslím si, že je to dobré preveriť a preveriť e, náš postup, aby sme to vedeli podporiť e, entuziasticky. A Európska komisia je dnes zastúpená pánom Demajerom z DG Move. Nech sa páči. Ďakujem. Ide, e, som Jürgen Bier z Digimu. Chcem pánu Šulcemu spravodajcovi poďakovať i výboru za širokú podporu návrhu komisie. Tešíme sa na vaše záverečné stanovisko potom. Uznávame to, že trochu potrvá implementovanie trochu dlhšie, než pôvodne očakávala komisia. Takisto uznávame to, že treba zabezpečiť, aby sa to udialo spôsobom, ktorý bude môcť byť úspešný pred očami e, európskych občanov. Samozrejme je to národná kompetencia vybrať si tú časovú zónu a my si uvedomujeme, že mnohé krajiny vykonávajú momentálne posúdzenie eh, tých, eh, tých eh, volieb informovaným spôsobom. Ďakujeme, kolega Balčitis. Druhé kolo teraz, pán kolega Blanko López. chcem to len upresniť, nie je e, e, e, adekvátne, aby teraz povedal zástupca komisie, že, že vidí, že väčšina tohto výboru plán komisie podporuje. To sme predsa hlasovaním nevyjasnili a keď som počúval dobre, tak si myslím, že väčšina prihlášok do diskusie spochybňovala to, že komisia vlastne neurobila e, odhadu od, štúdiu odhadov dopadov. Toto treba prosím zohľadniť. Uh, e, well, we've got some doubts. Máme isté pochybnosti vo všeobecnosti, však Európsku komisiu podporuje. S určitými pochybnosťami a zdôraznili sme mnohé pochybnosti v tejto našej diskusii. Veľmi dobre to vieme Všetko je v poriadku. Ešte raz pán Lange. Krátka otázka. Zastupca komisie povedal, že potrebujeme viac času. Moja otázka. Odhad dopadov uh, už uh, ho spracovávate, alebo ste ho zadali, alebo tie požiadavky uh, naše i rady ste vlastne zignorovali. To je moja otázka. Komisia. Odpovedzte, prosím. Uh, uh, Ďakujem. Ja som hovoril o čase eh, potrebnom na dohode a implementácii. My sme zamýšľali, že od budúceho času zmeníme tieto zmeny. Veríme, že v našom návrhu sme posudzili dôkazy, ktoré sme mali vrátane správy parlamentu ako som povedal, teraz členské krajiny musia posúdiť dopad pre nie samé v členských krajinách. Ďakujem. Chcete diskutovať v treťom kole ešte, pani Griffin? Je mi to ľúto, ale vy ste v parlamente jeden z tých najegalitárskejších predsedov. Je mi to ľúto. E, člen komisie vlastne číta svoj skript namiesto, aby počúval to, čo sme tu povedali vo výbore. Ja by som naozaj uprednostnil, aby sme mali reakciu, ktorá zohľadní to, čo sme my, volení e, zástupcovia, povedali tu vo výbore. Uh, thank you. Thank you. Of course. Uh, Ďakujem. Iste. Tak sme, sme zapodli. Uh, najdôležitejšie pre nás bol prejav pána spravodajcu. Čo si myslíte o celej tejto diskusii? Ako vnímate túto diskusiu v našom výbore? spolupráca s komisiou. Ako to vnímate? Also ich liebe ja diesen Ausschuss mám veľmi rád tento výbor a Európsky parlament. A tak, ako to my tu poznáme, my sme zastupcami e, ľudí a samozrejme tu sa vyjadrujú rôzne názory a ako spravodajca považujem za veľmi dôležité, aby sa rešpektovali obe strany. Na jednej strane stranu, ktorá hovorí podobne ako ja, že by bolo správne, keby sme našli e, cestu, odstrániť e, zmenu času v Európe. Na druhej strane však treba e, argum, e, počuť argumenty druhej strany, ktorá je proti. Čo je pre mňa dôležité, ako zástupca, ktorý je za odstránenie, aby sme našli rozumnú cestu. Musíme jasne komunikovať pravdu. V čase, ktorý komisia navrhla, to nestihneme. Ako zástupca ľudí to musím povedať, pre nás je zlé v európskych inštitúciách, keď najvyšší predstaviteľ komisie sa podstaví pretlač a dá ľuďom pocit, že to za veľmi krátky čas stihneme a potom my potom sme, e, musíme byť realisti, vieme, že sú tu výzvy, ktoré treba riešiť a bolo by naozaj vhodné, keby komisia vyrobila posúdenie, je jasné, a viete to, že členské krajiny majú veľké diskusie nájsť musíme e, tiež povedať, musí sa stať, že vlastne potom treba povedať, že potrebujeme potrebný, že sa nám povie, že potrebujeme potrebný čas a všetky tie obsahy musíme sledovať do hĺbky. Nemôžeme len povedať, že sme za alebo proti, bez toho, aby sme prebrali detaily. budúcich dňoch očakávame zaujímavé rozhovory s tieňovými spravodajcami. Termíny, aspoň za mňa, e, sú už stanovené a verím, že sa zhodneme na tom. Avšak, ako som bol povedal, ja si želám, aby sme sa navzájom rešpektovali, aby sme tu mali e, e, rozdielne názory, jednoducho Neviem, kedy presne, ale budeme tu mať hlasovanie o správe a potom aj budeme vedieť, ako e, to vidí výbor ITRE. Predtým sa do podrobností o tom hovoriť nedá. Ďakujem. Excellent, colleague. Ďakujem, vynikajúce kolega, vynikajúci spravodajca, ako vždy. V ITRE otvorený všetkým uh, názorom. Kým sa neodhlasuje, nebudeme vedieť nič. Výsledky budeme teda vedieť v marci. 4. marca je hlasovanie e, v gestorskom výbore, čiže vo výbore pre dopravu. A lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov v ITRE 30. január, teda budúci týždeň. Majte to na pamäti. 30. januára budúci týždeň lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov. To je veľmi dôležité. Správa kolegu Svena Šulceho Ďakujem vám za túto vynikajúcu diskusiu, veľmi dôležitá téma pre nás všetkých, pre našich občanov taktiež samozrejme. Teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu našeho programu, menovite k bodu číslo 9, Európsky, e, e, Európske podujatie mládeže. Chcem tu privítať e, veľmi ma to teší, Great. Thank you very much. With great... Ďakujem, veľmi ma teší. Sú tu traja mladí zástupcovia tzv. European Youth Event, AI, čiže Jonathan Puch, Francesca Episcopo a Frauke Gebrau, ktorí nám odprezentujú podnety, ktoré by mohli relevantné, byť relevantné Pokiaľ ide pokiaľ ide o e, umelé inteligencie, robotiku, ek, ek, e, ekodizajn, podnikateľstvo, veľmi dôležitá téma pre e, výbor ITRE, je to veľmi dôležité. Genetická editácia, podnikateľstvo všeobecne, pripomeniem vám všetkým, poslancom výboru ITRE, že európska, e, podu, európske podujatie e, AI e, sa udialo v júni 2018 v Štrasburgu. 9000 ľudí diskutovalo o myšlienkach dôležitých pre budúcnosť Európy. A radi by sme vám odprezentovali určité výsledky pre našu diskusiu. Ak môžem, Začal by som tým, alebo teda ako prvý rečník, alebo vyzval by som prvého rečníka, pána Jonatana Pucha, ktorý nám odprezentuje dva, dva podnety. To je teda v prvom bloku gene editing, teda editácia, e, editovanie genetické. Prosím, začníme diskusie. Nech sa páči, Jonatan. Dobré ráno. A ďakujem, pán predseda. Veľmi ma teší, že som tu a že môžem zohrať svoju úlohu. Som akademický e, výskumník, pokiaľ ide o etiku e, e, v genetickej biológii. Táto téma na diskusiu bola nadnesená na, podujatí AI dnes by som navrhol dve, dva pozmenujúce e, návrhy k tejto diskusii, k existujúcej smernici EÚ, pokiaľ o geneticky modifikované organizmy. Pozmenujúce návrhy majú za cieľ dosiahnuť, aby tá smernica lepšie upravovala rôzne rozšírenie geneticky prenosných e, chorob napríklad cez komáre Mala by sa táto smernica ob, e, obmeniť, aby sa e, zmenil postup súhlasu, pokiaľ ide o genetický postup v teréne. Navrhovaný na pozmeňujúci návrh by vyjasnil, vyjasnil, ako je to v súlede s nariadeniam pre klinické pokusy a ide tu o spoluprácu medzi E, komunitami a e, vedeckou obcov. Článok 8 požaduje, aby členské krajiny konzultovali s verejnosťou predtým, než sa e, do spotreby vypustia geneticky modifikované organizmy. Avšak je tu aj argument, že verejnosť by mala mať väčšiu ochranu pri týchto geneticky modifikovaných vektoroch. Takéto pokusy by obsahovali elementy, v životnom prostredí, ale tiež klinické pokusy v oblasti verejného zdravia, najmä pokiaľ ide o uvoľňovanie individuálnych údajov. Hoci by mali byť na prospech uh, užívateľom, pre komunity sú tu oveľa prísnejšie predpisy, ako to predpisovali v rámci organizácie zdravia svet medzinárodnej, by e, tu bol pri týchto zásahoch požadovaný e, konsenzus širšej spoločnosti. Toto by presahovalo e, spoločnosť v zmysle pasívnych receptorov. Mali by tu byť rozhodovacie partnerstva, vrátanie, vrát, vzájomnej výmeny hodnôt a argumentov. Pokusy by mali ísť len v zmysle robustnejšej formy zapájania sa, ak členovia spoločenstva v standardných postupoch dospejú k autorizácii. V prípade e, určitých e, vektorov chorôb GMO boli kritizované zlyhania na zabezpečenie súhlasu verejnosti. My ako, vy ako zastupcovia e, občanov by ste mali v tomto smere uspôsobiť legislatívu a neopakovať chyby. Moje druhé odporúčanie znamená, že Európsky parlament by mal byť orgánom súhlasu s ďalšími e, zložkami v oblasti kontroly, prevencie a bezpečnosti, aby sa e, kontrolovali a posudzovali budúce e, pokusné podmienky. V rámci diskusí pro projektu AI sme dospeli k tomu, že pri týchto geneticky editujúcich technológiách by mal byť parlament vedeckejším orgánom vychádzajúc z princípu prevencie. Určití účastníci tohto podujatia sa vyjadrili, že interpretácia smerovala k spôsobu posilnenia rizík bez dostatočných prínosov. Ja by som namiesto toho ocenil viac konkrétnu, konkrétne odporúčania hodnotenia rizik ktoré budú potrebné v konkrétnom kontexte baktérií mm, súvisiacich geneticky modifikovaných chorobami. GMO sú, podliehajú hodnoteniu rizik v rámci e, pod dohľadu Európskej agentúry pre bezpečnosť. Avšak veľmi veľa um, organizmov nespadá pod uh, expertizu tohto orgánu a ten orgán, ktorý ja navrhujem, by, by, by hodnotil rizika a to by prispelo k oblasti epidemiológie, verejného zdravia. Európska agentúra pre bezpečnosť už vytvorila eh, publikácie spolu s Európskym centrom pre choroby a tam sa hovorí o boji s ďalšími biologickými eh, hrozbami. A ten orgán, ktorý ja navrhujem, by poskytol nezávislú asistenciu Európskemu parlamentu a mohol by revidovať existujúce úsmernenia pre e, hodnotenie rizik dopadu na životné prostredie GMO. Samozrejme, EU by nemalo uvaliť moratórium na túto technológiu. Ja by som vás chcel vyzvať, vážené poslanky a poslanci, aby ste sa riadili dohovorom OSN o biologickej diverzite a zamietli takéto moratórium. Nie je to potrebné, pokiaľ budeme schopní vykonávať adekvátne hodnotenia rizik, ktoré budú brať do úvahy nielen rizika, ktoré vyplývajú z týchto technológií, ale aj cenu, ktorú by sme museli zaplatiť, keby sme zachovali danú situáciu. Keď stále viac a viac rozumieme eh, genetické modifikácie, tak dokážeme lepšie zhodnocovať rizika týchto technológií na ľudské zdravie. Preto by som chcel vyzvať parlament aby e, zvážili, či sú spokojní s aktuálnou mierou hodnotenia e, týchto, týchto neskutočného diapazomu rizik. Ďakujem, Jonathan. E, rád by som niečo povedal. Máte 30 rokov. Mám to tu napísané, výborne. A ste Brit. E, ste výskumník v Oxfordskom centre pre praktickú etiku v morálnej oblasti morálnej filozofie a vedete projekt etika, ter, etika stimu, e, zlobkovej mozgovej stimulácie, to je naozaj veľmi zaujímavé. Zverejnili ste viacero článkov o etike e, editovania génov zvierat a ľudí a taktiež ste e, poskytli rozhovor Guardianu, BBC a Global News Network. Čiže naozaj vynikajúce skúsenosti mladého vedca. A teraz je čas na poslancov, aby sa e, vyjadrili. Pani Griffin, vítajte. Je výborné e, mať tu všetkých troch z vás. Johnny, vynikajúca prezentácia. Ďakujem, ja by som poprosila sekretariát či môžeme všetkým členom ITRE e, poskytnúť výstupy týchto troch ľudí e, pre všetkým členov výboru ITRE. aby sme s tým prípadne mohli nejak pracovať. Johnny, vy ste tu boli aj koncom poslednej diskusie, keď ste počuli počuli, ako sme sa rozprávali o tom, že aj v rámci priemyselnej politiky musíme zohľadňovať e, aspekty zdravia. A u nás e, dochádza k frackingu v našej krajine, ktoré sa naďalej vyvíjajú, aj napriek tomu, že dopady na zdravie ešte neboli riadne preskúmané a podľa mňa je to hrozné, že ľudia nemôžu jednoducho toto odmietnúť, pretože sa boja, že to má dopad na ich zdravie a na zdravie ich detí. Johnny, možno neviete, ale my pracujeme na tom, aby naozaj európsky občania boli ústredným prvkom nášho balíčka pre energetiku, Všetky strany sa na tom zhodli. A pokiaľ ide o národné plány v oblasti klímy, tak sme požiadali členské štáty o to, aby nám dokázali, ako efektívne konzultujú s miestnymi komunitami, s mladými ľuďmi, s eh, obyvateľmi. A nechceme jednoducho eh, začiarknúť, že áno, urobili sme to, máme efektívne mechanizmy, dobre. Jednoducho je potrebné počuť stanoviska všetkých rezident, občanov. A to, čo vy hovoríte, e, že by to, čo robíte, nám umožnilo takto pracovať aj v tomto odvetvi, to je veľmi dobré, pretože potrebujeme mechanizmy, ktoré ľuďom umožňujú vyjadriť sa, aj keď sa normálne možnosť vyjadrovať nemajú. Takže ďakujem za to, že ste tu. Ja som za to, aby sa ľudia ozvali vždy. Treba angažovať občanov. Viete, čo sa deje v Spojenom kráľovstve a e, takéto je moje stanovisko. Ďalší kolega, pán Martin. E, Ďakujem za vaše objasnenia. Ja nie som výskumník, už vôbec nie v tejto oblasti, ale otvorili ste otázku, ktorá je dôležitá, je to otázka transparentnosti. Najmä pokiaľ ide o demokratické orgány, kvôli ktorým, vďaka ktorým o takýchto veciach rozhodujeme. Pozrite sa na krízu glyfozátu, na Monsanto, pozrite, čo sa deje s EFSou, kde je obvinenie, že EFSA skopirovala e, správu Monsanta, čiže áno, otázka sú lobbysti. A tu ste v hlavnom meste lobbystov. Lobizmus je ako cholesterol, dobrý aj zlý. Na nešťastie je potrebné zvažovať aj to, ako sa zorganizujeme. Samozrejme, nie sme špecialisti vo všetkých témach, a potrebujeme tieto rôzne stanoviska, ktoré práve vy nám prinášate. Ja by som ocenil e, stretnutie s vami na začiatku mandátu, nie preto len, že ste mladí, ale aj preto, že máte trošku kritickejší pohľad, než to, čo zvykneme tu počuť. Takže otázka je nej, ako my, poslanci, budeme opätovne e, s, sa venovať funkčnosti našich demokratických systémov ako môže občianská spoločnosť bojovať proti tej váhe e, e, lobbystov? Takže ďakujem veľmi pekne za vaše objasnenie. Ďakujem pekne. Pán kolega Kohliček. Ďakujem, pán predseda. Som rád, keď tu vidím niekoho, kto sa zaoberá praktickými vecami. Nie som si úplne istý, že som pochopil praktické dosahy toho, čo tu kolega e, hovoril, pretože som technik, tak ja samozrejme vždy sa pozrám na to, čo k čomu smeruje. Pokiaľ má existovať diskusia najmä o geneticky modifikovaných organizmoch, a to už je jedno, či je to v rastlinnej, či živočišnej ríši, alebo niekde inde, potom je vždy potrebné byť veľmi opatrný. Verejnosť to od nás žiada nikto z nás nie je tieto vlastne špecialista. Keď som staval PC, tak som sa nezaoberal samozrejme genetickou modifikáciou. Chcel by som upozorniť na to, že pri niektorých chorobách, ktoré sú vyvolané tým, že v génoch toho ktorého človeka príde k nejakej deformácii, tak pri niektorých týchto chorobách sa tie dôsledky prejavia až v druhej alebo tretej generácii. Ja teda súhlasím s tým, aby pri niektorých výskumných projektoch bol istý panel špecialistov, ktorý bude dodávať informácie. Ako hovorím, nikto nie je vševed. Avšak je potrebné, aby výsledky tých výskumov boli naozaj do hĺbky preverené. Niekedy totiž, najmä pri živých organizmoch, drobnosti majú veľké dôsledky. Môj otec bol lekár, ja som to videla na vlastné oči u jeho pacientov. Takže tam súhlasím s vašim návrhom, je veľmi zaujímavý. Je treba na ňom pracovať spolu s komisiou. A myslím si, že mnoho našich kolegov to podporí. Avšak je potrebné naozaj opatrne vyhodnocovať dôsledky takýchto pokusných záležitostí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Jonathan, ak, ak dovolíte, povedali ste, e, a bolo to na mieste, že komunita nie je len pasívny príjimateľ Ako by napríklad náš vplyv mohol zmeniť eh, časový rozvrh týchto kl eh, klinických testov? Jedna nová forma liečenia bola testovaná na mne priamo, bolo to asi pred rokom, ale Čiže stále trpím, ale hej, z čas na čas je to potrebné. Áno, treba to občas povedať, že prídete na kliniku, poviete, áno, dobre, skúste to na mne. Aj keď to nie je jednoduché. Ako to vy vnímate z hľadiska etiky? A ešte go geneticky modifikovaným organizmom. Kolegovia z výborov Envy a Agri sa tomuto venujú najviac. A Európsky parlament samozrejme chce chrániť občanov Ale myslím, že by sme si mali zachovať otvorenú myseľ. A vy ste tiež pomenali niečo v tom duchu. Áno, ako parlament by sme mali haj, záujmy občanov, stanoviska občanov, mali by sme vidieť jedno, ale niekedy treba, aby sme zašli, až ďalej, zašli ďalej. Prepačte, ešte tu ďalšia rečnička. E, pán predseda, ďakujem. E, budem hovoriť stručne, aby sme si mohli najmä vypočuť odpovede. Som veľmi rada, že sa títo mladí ľudia sem dostavili a vysvetlili nám svoje stanoviská a hovoria o svojej práci. Ale nebuďme demagogickí, nehovorme, že to, čo robíme, nie je dobré, že to nie je dosť transparentné a tak ďalej že lobizmus je katastrofa. Nie, všetci robia lobizmus. A ja to robím v rámci svojej skupiny, keď chcem byť spravodajkyňou nejakého textu, ktorý je dôležitý, tak tiež e, robím lobizmus v mojej skupine alebo v celom parlamente. Čiže všetci to robia. Takže netreba vyliať babetko e, aj z vodou z vaničky. Lobbying je dôležitý, pretože vďaka tomu si môžeme vypočuť všetkých. Je dôležité mať maximálnu mieru informácií zo všetkých strán a pokiaľ ten poslanec má zmysel pre zodpovednosť, a na základe toho, čo si vypočul, chce vytvoriť najlepšie možné riešenie, najlepšie možný návrh, tak tedy je to dobre. Čo som chcela povedať? Veľmi mi záleží na otázkach zdravia a na legislatíve v oblasti farmaceutického priemyslu a veľa pracujem s asociáciami pre pacientov a musím vám povedať, že tieto sú naozaj absolútne zásadné a nemôžeme pracovať eh, v oblasti zdravia bez toho, aby sme spolupracovali s týmito organizáciami, ktoré naozaj komunikujú to, ako to vnímajú či už pacienti, chorí, alebo aj eh, zdravotníckí profesionáli. Takže treba eh, byť úprimný, treba sa na to pozrieť trošku s odstupom a dať si pozor na to, aby sme taký, takúto tému neriešili z ideologického hľadiska. Ďakujem pekne. Teraz eh, môžete reagovať, nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem za toľko otázok. Som rád, že vás tá téma zaujíma. Začnem s vašou otázkou. Otázka eh, individuálnych klinických testov, áno. Eh, účasť jednotlivcov na klientských testoch je veľmi dôležitá sféra a to je dôležitý ten váš osobný súhlas. Keď hovoríme o testoch um, verejného zdravia, tak to nie je až také jednoduché. Napríklad, keď sa e, dostanú do obehu nejaké geneticky modifikované organizmy, tak nie je možné sa opýtať každého jedného človeka, či ako mu to vyhovuje a tak ďalej. Čiže to je veľký problém. A musíme zvážiť, aká je správna, aký je správny demokratický proces. A to aj v rámci jednotlivých lížiacich sa národných kontextov. A jedna pani poslankyňa hovorila o dôležitosti asociácií pacientov, tak keď hovoríme napríklad o väčších populáciách, mohli by sme hovoriť o skupinách takýchto asociácií. Napríklad Alzheimer, e, tam tá, tá, tá, tá choroba vyvíja tak, ako vieme, že tam napríklad potenciálne každý je budúci pacient, lebo to ťažko ten... Uh, a iste treba byť opatrný pri používaní takéto technológie. Ja s tým absolútne súhlasím. Ale áno, opatrne, ale dôležité je byť opatrný v rámci hodnotení dalo by sa jednoducho povedať, toto je nová technológia, o ktorej veľa nevieme a tým pádom ju neskúmať a uvaliť moratórium. Avšak my tu hovoríme o situáciách, kedy pravdepodobne dosiahneme technológiu, ktorá naozaj významným spôsobom prispieje k zníženiu chorôb. V roku 2015 e, sme mali mnoho umrtí na maláriu, samozrejme nebolo to v Európe, ale Európske centrum pre kontrolu chorob e, sa predpokladá, že takýto typ chorób sa e, začne objavovať aj v Európe kvôli klimatickým zmenám. Ja nie som expert na fracking, ďakujem ale za vaše pripomienky, avšak tá situácia je podobná, že je potrebné zvažovať demokratické postupy, pretože to má dopad na komunitu a treba teda súhlas komunity s e, postupmi, ktoré môžu byť riskantné. Preto je dôležité jednoducho ľuďom poskytnúť informácie a je potrebné, aby ich hlas zaznel aj pri príjmaní rozhodnutí. Dúfam, že sa nám v nadchádzajúcich rokoch podarí nás na to riešenie. Ďakujem pekne za vaše slova, za vašu prezentáciu za odpovedanie na otázky. A teraz ideme k ďalšiemu rečníkovi. Slovo dostane Francesca Episkopo. Well, each speaker will be younger and younger. <laughs> It's on my list quite, quite easy to, to, to, to see. And... Takže prečítam, čo tu o vás mám napísané. Som, ste z Talianska, predstavujete teda Taliansko a máte titul správa z Univerzity v Pisa E, takisto ste študovali v Oxforde, teraz robíte doktorát. A robíte výskum na inštitúte Dirpolis, Škola Superiore San Anna, pracujete na viacerých európskych projektoch, venujete sa robotike, umelej inteligencii, Venujte sa takým témam ako certifikácia, ochrana údajov a využívanie robotiky a umelej inteligencie. Pre náš výbor je to veľmi dôležité, pretože máme k tejto téme aj vlastnú správu. My sme už o tom hlasovali pred mesiacom a teraz sme zodpovední za program Digitálnej Európy a to je veľmi dôležité, pretože v najbližších rokoch to bude oznámené zo strany komisie, Takže ide o nový program Digitálna Európa. My sme zodpovední za to. Zdá sa, že to bude, pôjde do toho 9 miliard eur, takže všetky tieto témy sú veľmi zaujímavé pre nás. Nech sa páči, môžete začať. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno. Prajem poslancom tohto výboru. Volám sa Franciska Piskopa a som rada, že som medzi vami, aby som odprezentovala dve myšlienky, vypracované alebo ktoré vzýšli z diskusí podujatia mladých ľudí. Týka sa to umelej inteligencie a robotiky. Prvá vec sa týka vytvorenia Európskej agentúry pre túto oblasť. Regulácia robotiky a umelej inteligencie je veľkou výzvou pre Európu. Omeškania nepresnosti v týchto úpravách môžu umožniť to, že technológie nebudú dodržiavať európske hodnoty a princípy, ale môže to takisto aj schladiť inováciu samotnú. Ako výskumník v oblasti práva a technológie častokrát som v situáciách, kde regulatórne problémy zamedzujú univerzitám a podnikateľskej sfére venovať sa viac rozvoju a výskumu. Na to, aby sa táto výzva zvládla, navrhujem, aby Európa vytvorila a agentúru pre robotiku a umelú inteligenciu. Bol by to výkonný orgán, ktorý by mal vlastné zdroje a táto by mala plniť tri hlavné funkcie. Po prvé, mala by ponúknuť európskym a národným orgánom vedeckú a technickú expertízu, podporu dialógu medzi inštitúciami a zúčastnenými stranami a mala by podporovať iniciatívy, pokiaľ ide o implementáciu robotiky do každodenného života. Po druhé, mali by sa tu aktualizovať a vyvíjať pravidlá na mieru šité, pokiaľ ide o testovanie, certifikáciu, štandardizáciu a špecifikáciu špecifických aplikácií. A v neposlednom rade táto agentúra by mala manažovať administratívne nástroje ako napríklad registre pre jednotlivé aplikácie robotické, kompenzačné fondy a takisto aj verejné E, repozitáre, pokiaľ ide o postupy ohľadne overených postupov pri certifikácii nových výrobkov. Áno, vytvorenie takejto agentúry bolo odporúčené zo strany Európskeho parlamentu v roku 2017, ale Európska komisia povedala, že tu budú ďalšie iniciatívy na to, aby sa v tejto oblasti situácia vyvíjala jednotne. Boli to poradné orgány expertné, to sa aj udialo, napríklad boli tu usmernenia etické v nedávnom čase, ktoré sa týkali práve umelej inteligencie a napriek teda významu týchto usmernení tieto nástroje bohužiaľ nedostáli potrebám, ktoré by mohla pokryť takto vytvorená agentúra, pretože agentúra by poskytovala tak expertízu, a vykonávala by takisto aj regulatórne administratívne aktivity v takých prierezových disciplín, disciplínach a bolo by to jediné riešenie, ktoré by mohlo umožniť to, aby sme tu mali včasnú, komplexnú a koordinovanú fázu regulácie a umožnilo by sa také Európskej únie, aby bola lídrom v týchto oblastiach, teda v robotike a v umelej inteligencii a občania a podniky by mali takto príležitosť e, užívať si výhody tejto digitálnej revolúcie. A preto žiadam vás, členovia tohto výboru, aby ste podporovali vytvorenie takejto agentúry pre robotiku a umelú inteligenciu. A druhá myšlienka, ktorú by som chcela predstaviť, tá sa týka rozvoja európskeho mechanizmu pre dopad robotiky. Roboty a umelá inteligencia má, väčši, má veľké dopady, pokiaľ ide o ľudí a prináša to zo sebou vážne právne a etické otázky. Na jednej strane máme inovatívnu povahu takýchto nástrojov a treba povedať, že využívanie robotov sa nedá predvídať a je ťažké pre výskumníkov a podniky, pokiaľ ide o identifikáciu a hodnotenie tých rizik, ktoré môžu prísť. Na druhej strane legislátori a politici majú nedostatočné údaje, pokiaľ ide o definíciu podmienok v oblasti zákonnosti, pokiaľ ide o takéto roboty, pokiaľ ide o reguláciu, až po využívanie týchto robotov na trhu. Preto navrhujem, aby Európa, možno teda návrhom takéto agentúry pre roboty inteligencie za pomoci expertov, ktorí prinášali z viacerých disciplín, Mali by sa vytvoriť takéto mechanizmy hodnotenia robotiky. To by bol nástroj, ktorý by výskumníci a podniky mohli príjmať a takýmto spôsobom by mohli podávať údaje smerom k Európskej komisie. To by nahradilo jednotlivé postupy, ktoré tu máme, pokiaľ ide o rizikovosť, napríklad ochrana údajov a takýmto spôsobom by sa zbierali teda údaje ohľadne dopadu využívania robotov Týkalo by sa to takých e, robotov ako napríklad bezpilotové lietadla, roboty a tak ďalej. Toto by umožnilo robotike, aby sa identifikovali a analyzovali tie riziká, pokiaľ ide o využívanie robotika umelej inteligencie, a takýmto spôsobom by sa poukázali na štandardy zodpovednosti a vytvorili by sa nové benchmarky ohľadne usmerenia tam, kde to je potrebné a smerom od dola nahor, regulačne, regulatórne povedané, by to pomohlo e, regulátorom, aby sa identifikovali nedostatky a získali údaje ohľadne možných rizik, ktoré prinášajú zo sebou jednotlivé druhy robotov. V neposlednom rade by to poskytlo základ pre legislatívne hodnotenie ex post a umožnila by sa zjednodušená revízia a aktualizácia existujúceho právneho rámca. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Francesca. Uh, uh, well, now we open discussion. Uh, colleague is the first speaker. Ďakujem pekne. Máme tu teraz prihlásených rečníkov. Pán Zorino. dia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Fran... Ďakujem pekne, vážený pán predseda. ďakujem Franceske. Veľmi zaujímavé eh, myšlienky tu počúvame. Ja som tieňovým spravodajcom za socialistov a demokratov v oblasti programu Digitálnej Európy. My sme sa nad týmito otázkami zamýšľali už, teda to, čo ste tu spomínali. V rámci tohto programu, v rámci tých kapitol, ktoré sa zaoberajú otázkou umelej inteligencie a počítačovej bezpečnosti, my sme tu zaviedli takú myšlienku, že potrebujeme aj etické hodnotenia, určitý etický kódex, ktorý by bol v platnosti a bol aplikovaný pri všetkých projektoch, ktoré sa budú príjmať a implementovať. Ale som si istý, že, a to vieme všetci, že umelá inteligencia skutočne automatizácia ako taká je kľúčová pre budúci vývoj Musíme vedieť, či technológie budú slúžiť ľuďom, alebo či budú ľudia slúžiť technológii. Ja som v kontakte s mladými ľuďmi, so študentami, a my potrebujeme inteligentné algoritmy, ktoré budú základom pre všetky ďalšie snahy v tejto oblasti. Ak urobíme všetko preto, aby sme mali overené postupy, ktoré budú uplatňované a budeme mať základné hodnoty, ktoré, ktorý, na ktorých bude založená celá naša práca, ak robíme všetko preto, aby boli ľudia, ktorí budú využívať stroje a nie naopak, tak sa pohneme dopredu, pretože stroje by nám mohli pomôcť zlepšiť modely v našej spoločnosti. Ale ak sa však udeje opak, ak budeme pristupovať k tomu všetkému sebecky a prídeme o tú kontrolu nad technológiou a strojmi, ak sa rozhodneme využívať technológiu na to, aby sme boli viac konkurencieschopní, tak vlastne Zdá sa, že všetky tie najhoršie črty spoločnosti sa takýmto spôsobom ešte znásobia. To znamená, to znamená, tie problémy budú horšie, ktoré už máme dnes. A preto tie vaše slova ma veľmi zaujali a myšlienka, že by sa mohla založiť agentúra, to je takisto veľmi zaujímavé. V rámci digitálnej agendy chceme, respektíve nechceme mať 28 odlišných prístupov. Chceme, aby tu bola určitá konvergencia čo do prístupu v rámci Európskej únie. Samozrejme, nepotrebujeme fyzický priestor, ktorý by túto agentúru prezentoval. Táto agentúra môže byť určitým zosietením expertov, takže môže tu byť aj taká virtuálna povaha tejto agentúry. Ale už sa dostávam ku koncu. Pokiaľ ide o hodnotenie dopadov, myslím, že je veľmi dôležité, aby tieto hodnotenia sa robili Mám ešte sedem kolegov, ktorí sa prihlásili. Už končím, pán predseda, ospravedlňujem sa. Ste vždy veľmi férovi, pokiaľ ide o rečnícky čas, ale mal som určité myšlienky, ktoré som chcel spomenúť, takže pokiaľ ide o, ten, o to hodnotenie dopadu, tam je viacero možných scenárov. Môžeme sa spýtať na to, to že aký je tu dopad, pokiaľ ide o tie vplyvy na spoločnosť a aké sú tu dopady tých hodnot, aké to môže mať. Takže to je všetko. Ďakujem. Front of us and we just now should finish our discussion at all. Teraz už sme vlastne mali končiť túto diskusiu a ešte tu mám 6 rečníkov. Takže poprosím vás veľmi stručne, ospravedlňujem sa. Teraz zostane slovo kolega López, kolegyňa López Bermejo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcela by som sa poďakovať za prítomnosť týchto troch mladých ľudí dnes do poludnia. Je to veľmi zaujímavé. Tie dve, dva príhovory boli veľmi zaujímavé a som presvedčená, že aj tretí bude. Chcela som za seba niečo povedať, ale myslím si, že tie myšlienky tu boli predložené veľmi jasne a môžem ich iba podporiť. A treba takisto povedať, že sú vlastne výsledkom takého hĺbkového výskumu, to je jasné. Chcela som vám povedať iba toľko. Celá tá téma robotiky a umelej inteligencie a tak ďalej a tak ďalej, to je niečo, čo je pre nás kľúčové. A ja zdieľam to, že potrebujeme vytvoriť Európsku agentúru. Budú tu ťažkosti v budúcnosti v jednotlivých krajinách členských, ale ako to už bolo povedané, potrebujeme konvergenciu v Európe, a ja si myslím, že v tomto duchu by takéto vytvorenie agentúry prispelo. V tomto zmysle agentúry vlastne už prispievajú teraz. Vidíme to v tých oblastiach, kde fungujú, ako fungujú. To veľmi prospešný nástroj. Zdieľam aj to, že potrebujeme mať mechanizmus hodnotenia dopadu. Čo je kľúčové, je to, že zdieľam napríklad ochranu údajov a tie prvky, ktoré sa tu spomenuli, ale takisto sa mi zdá, že je veľmi dôležité, aby sme dali hodnotenie dopadu, pokiaľ ide o to, čo to prezentuje v rámci pracovného trhu. Pretože máme pred sebou novú re- revolúciu a my chceme mať zodpovednú konkurencieschopnosť. Preto chceme vedieť, aký to bude mať dopad práve na pracovný trh, trh s prácou. A myslím si, že pokiaľ ide o to všetko, čo sme tu mali, je dôležité postupovať s najväčšou mierou transparencií. To je veľmi dôležité aj v kontexte, kontekste dôvery ľudí v toto všetko. Iba s touto dôverou, ak budeme tu mať transparentnosť a budeme to vedieť odkomunikovať, iba takto sa pohneme dobre. Ďakujem pekne za vaše slova. Ďakujem pekne. Pán Kohlíček. Ďakujem, pane predsedo. Ehm, Niekoľko drobných poznámok. Ďakujem pekne, pár poznámok. Prvým pravidlom robotiky je to, aby robot nepoškodil človeka. Ja môžem kľudne pokračovať aj v angličtine. Základným pravidlom je, že robot nesmie mať negatívny dopad na človeka. Druhá vec, zodpovednosť za chyby robotov, to je základný problém, ktorý treba vyriešiť, pretože využívame stále viac robotov a niektoré z nich sú autoregulované, to znamená, kto je zodpovedný. Ak nastane chyba, ktorú v rámci toho, čo robí robot. Tretia, tretia pomlčka. Musíme podporovať robotíku, to je pravda. Ale pokiaľ ide o tú agentúru, ja by som snáď uprednostnil nejaký mechanizmus, ktorý by sa mohol rozvinúť celoeurópsky, sa aj využívať zo strany národných orgánov, pretože máme toľko problémov, ktoré treba vyriešiť, že myslím si, že jedna agentúra, ktorá by bola niekde, kde už teda koľvek, či už v Bruseli alebo niekde inde, pravdepodobne to nevyrieši taká agentúra všetky tie problémy. Ďakujem pekne, Francesca, pardon, Patricia Toja. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela sa poďakovať, pretože vždy, keď sa tu stretávame, tak sa hovorí o tejto téme každé dva roky a vždy tu máme vynikajúcich mladých expertov a to nás veľmi teší. Téma, ktorú spomenula Frančeska, je téma, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, leží nám to na srdci. Dve veci by som chcela spomenúť. Ten mechanizmus ohľadne hodnotenia rizik, to by sme možno mohli spojiť aj s tým, čo povedal kolega Sorinio, tá pozornosť, ktorú ste tu vy upriamili aj na etické aspekty, to je veľmi dôležité. Nejde tu o luxus, ktorý si Európa dopraje, ale je to základ, eh, pokiaľ ide o umelú inteligenciu. Takže máme tu viaceré postupy a prístupy, máme tu kultúry, ktoré sa tu vyvíjali odlišne, takisto sú tu viaceré odlišné aspekty filozofické, právnické. E, je pravda, že nové technológie prinášajú zo sebou aj filozofické otázky, to je veľmi dôležité. A pokiaľ ide o právne aspekty, tu by som snáď spomenula jednu tému. Už sme takmer povedali, že roboty majú takmer právnu, ako keby to bola právna osoba. A preto je tu tá otázka právnych aspektov veľmi dôležitá. Pokiaľ ide agentúru, možno by som to nepodporila. Čo je dôležité pre mňa, je to, aby sme túto tému prediskutovali v jednotlivých regiónoch. Prečo by sme ku každej téme mali priradiť novú agentúru? Prečo nevyužíme tie kompetencie, ktoré máme lokálne a regionálne, aby sme vytvorili sieť, Myslím si, že aj v rámci tých európskych grémií sú určité kompetencie, ktoré sa dajú využiť bez toho, aby sme tu potrebovali nejakú samostatnú agentúru, ktorá by sa zriadila. Ďakujem pekne, ja budem reagovať na oboch, pretože niekedy sa veci majú tak a Zdá sa, že ten, teraz sme v takej situácii. Na jednej strane máme biotechnológiu a digitálne technológie. V oboch oblastiach sme zaznamenali veľké pokroky. V digitálnej oblasti pravdepodobne je možné, že tu budú biologické algoritmy. A v niektorých oblastiach, aj tu v parlamente, e, treba možno takéto témy častejšie prerokúvať. Takže je dobré, že tu argumentujeme aj politicky, aj filozoficky, pretože technika a veda priniesli obrovské pokroky, dosiahli sa tam veľké pokroky, ale treba povedať, že sú aj nadradené témy ako etika, a filozofia, kde sa vlastne rozhoduje o tom, čo sa dá a čo sa nedá alebo čo by sa malo a čo sa nesmie. Práve v kontexte európskeho prostredia, kde máme humanistickú a etickú tradíciu v porovnaní teda s ostatnými časťami sveta a myslím si, že technologický vývoj nemôžeme e, mu dať priestor, tak ako to je v Spojených štátoch amerických alebo v Číne, kde sa už robia aj genetické experimenty. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, pretože Častokrát sa berie e, ako kľúčový iba tá, zaberie za kľúčovú iba tá myšlienka zisku. Otázka, či sa zasiahne do genetiky rastlín, zvierat alebo dokonca aj ľudí, či sa organický život alebo inteligencia života dá umelo simulovať, to už nie je, nie je otázka technická, pretože technológia skutočne dokáže priniesť obrovské výdobytky, ale ide tu skôr o etický a bioetický problém. Preto sa tešíme, keď tu máme vedcov, ktorí sa venujú aj otázke etiky. E, možno niekedy v tejto chvíli treba zareagovať už aj filozoficky a eticky a nie iba národohospodársky alebo ekonomicky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne našim hostom. Ďakujem za to, že ste prišli. Myslím, že je to veľmi dôležité. My ste na správnom mieste. Tešíme sa, že si môžeme vypočuť vaše myšlienky o tom, čo by sa malo robiť na úrovni európskej úrovne. A keď hovoríme o robotike a umelej inteligencii, tak to boli možno tie najzaujímavejšie témy, ktoré sme tu mali aj teda v ostatných dvoch rokoch tu v parlamente na európskej úrovni, pretože vieme, že jedna z tých hlavných víziev je, keď hovoríme o digitalizácii, robotizácii, automatizácii, že Európa je fragmentovaným trhom, istým spôsobom, pretože máme lišiace sa legislatívy v jednotlivých členských štátoch a za ostatné roky komisia predniesla 30 viacerých návrhov legislatívy na to, aby sa odstránili bariéry medzi členskými štátmi. Máme, alebo prijali sme e, rozhodnutia k týmto iniciatívam. Môžeme naozaj hovoriť o, o jednotnom trhu. Sú tu však nové výzvy, s robotikou, mení to náš pracovný trh. Vnímame tiež na celosvetovej úrovni, že v Spojených štátoch či Číne sa investuje viacnásobne viac než my. Ak mám byť konkurencie schopný, treba viac investovať do výskumu a inovácií v tejto oblasti. Ako si Františka bola povedala, i e, na minul, minulý rok sa dialo veľa na európskej úrovni. Dôležitá otázka bola aj etická perspektíva. V Európe máme rôzne asi hodnoty než naši konkurenti. Chceme mať európsky rámec, keď hovoríme o etike robotiky a umelej inteligencii. Je to téma dôležitá, ale ako povedala predrečníčka, je najlepším riešením vytvorenie novej agentúry. Na to sme už alergickí, lebo často sa tu hovorí, že potrebujeme na niečo novú alergiu, ak nebudú, e, na nejakú novú agentúru. Ak nebudeme mať dostatok zdrojov, nepomôže to. Ako môžeme koordinovať, je tiež otázka. Prepačte, kolegovia, nemáme dosť času na širšie e, rozpravy. Hoc aj je veľmi zaujímavé, čo hovoríte, Francesco. Frančiska, máš slovo na úvahy. Ďakujem vám všetkým za také veľmi zaujímavé komentáre a otázky. Za dve minúty ich asi ťažko zodpoviem, ale vynasnažím sa. Spojím jednotlivé témy. Som presvedčená, že to východisko tu mnohí z vás pomenovali, teda skutočnosť, že Európa potrebuje európsky prístup k umelým inteligenciám, oznámenie z komisie z minulého roka to vlastne aj vyjadruje. Takýto prístup by mal vychádzať z dvoch princípov. Prvý je ten, že treba e, sa rozhodovať nie na základe toho, čo je technicky možné, ale čo, ako chceme, aby technológia e, vyzerala, aby sme posilnili naše princípy a hodnoty našej spoločnosti, aby sme pracovali na svoj osoch. V tomto ohľade musíme e, zvažovať aj etické aspekty, to, to znamená dopad spoločenský, čo je vlastne umelá inteligencia. To je kľúčové. Ďalší aspekt, podľa mňa dôležitý, je dobré spravovanie e, vecí. To bola tá možnosť vytvorenia agentúry. To by bol vlastne ten aspekt e, kolaboratívneho e, spravovania a riadenia vecí. To by lepšie asi riešila riešil určitý orgán, ktorý by bol nielen konzultačnou inštanciou, poradenskou inštanciou v porovnaní s inými e, vytvorenými e, inštanciami. A tiež by som povedala, že myšlienka agentúry neznamená hneď, že zameranie by bolo na úroveň európsku. Podľa mňa by to bolo najefektívnejšie ak by to bolo aj vložené do sieti nielen existujúcich agentúr, ale aj národných e, orgánov. V tomto ohľade by sa dal vytvoriť lepší referenčný rámec pre e, podniky a výskumníkov tu pracujúcich, ktorí sa musia pretlkať cez existujúce normy a štandardy v oblasti robotiky. A posledný bod je potreba dobrého pomenovávania toho, kto je zodpovedný za umelé inteligencie a robotíku, malo by byť jasné, že momentálne nemáme riešenia pre e, umelé inteligencie, ktoré e, by vedeli byť same zodpovedné za seba. Akokoľvek je to Eh, sú to, sú to eh, stroje, ktoré sa vedia učiť a zdokonalovať. Nebudú oni rozhodovať, bude to človek v pozadí toho stroja, ktorý má rozhodovať. Tu je rozhodujúce vytvárať dobré etické princípy pre rozvoj týchto aplikácií a tiež pravidlá na distribúciu, kto bude tieto ako budú vyzerať ex ante štandardy a kto by mohol byť ex post zodpovedný v prípade, že dôjde k poškodeniu. Ďakujem a prepačte za rozsiahlosť e, úvah. Ďakujeme za vaše úvahy. V Európe máme množstvo agentúr. Agentúra, ako e, navrhujete vy, je určite nevyhnutná. Prejdime teraz eh, k poslednej eh, rečníčke, pani Frank, Frauke Gebrau, Nemka. Vyrástla v eh, malom mestečku na juhu od Berlína. Pracovala ako dobrovoľnička na inštitúte pre výskum v Rostoku a a od vedy potom prešla k e, inžinierstvu. Rozhodla sa, že bude e, aktívna v oblasti e, technológií v biogenetike, zdrojov biogeniky. Radí vraj, rada vraj kombinujete vaše technologické názory s vašimi ekologickými pohľadmi. Taktiež ste veľmi aktívna v mimovládke e, Mladí nemeckí priatelia prírody, aktívna organizácia po niekoľko rokov, to znamená už snať od základnej školy. Nech sa páči. V prvom rade chcem e, oceniť tú možnosť, že som dnes tu. Naozaj mám pocit, že Európa mi je teraz veľmi blízka. Ďakujem za pozvanie a za váš čas. Pokiaľ ide o modulárny dizajn elektronických prístrojov, e, je možnosť nájsť nový spôsob nahrádzania modulov. Trvalá udržateľnosť je e, úlohou naprieč sektormi, pokiaľ ide o náš životný štýl. Efektívnosť tam, kde je to technicky možné, sa dá zrýchľovať. Väčšina z prístrojov sa vymieňa, ak niektoré časti nefungujú. Oprava je príliš nákladná e, a pritom e, samooprava nie je možná. Naše prístupy e, sú väčšinou riadené princípom výmena je lepšia ako oprava. prípade, že by bolo možné samostatne si opraviť napríklad fotografický prístroj, nemuseli by sme si kupovať celé nové e, telefóny, ak by boli na to technológie. Nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky e, malé smartfóny, telefóny, takisto čítačky, televízory a tak ďalej môžu byť rozšírením tohto princípu. Navrhujem minimálne tieto modely. Display, batéria, kamera, pamäť, jednotlivé tlačidla, moduly na bezdrôtové technológie a modul pre zvyšok. Tie by mali byť disponibilné na internete. Myslím, že ľudia chcú mať trvalo udržateľné prístroje alebo veci, ak je to možné. Ak chceme chrániť našu planétu, tak ako to povedala i správa aj. To všetko sa zobrazilo i na tzv. nástenke nápadov z roku 2018. Treba efektívnejšie využívať energie a otázka z trvalej udržateľnosti taktiež sa často pretriasa. Ak sú však e, veci e, vôbec urobiteľné, často sa toho ale ujmú ekonomovia, ktorí chcú zachovať status quo. Počas výskumov v roku 2017 som narazila na dva európske podniky, ktoré navrhovali smartfóny s modulárnym dizajnom. Pre veľkých výrobcov trvalá udržateľnosť však e, trvalá udržateľnosť nie je ešte takou témou. Zákazníci by si mali môcť vybrať takéto možnosti v predajniach, čiže teraz ešte ide o zlyhávanie trhu. Možno, že by mohli európsky poslanci e, tvárniť a meniť tento trh a spôsob, akým výrobky vyrábame. A druhý môj podnet sa týka, aby menšie e, štartovné kapitálové e, množstva sa dávali ekologickým, aktivistickým, lokálnym infraštruktúram. Ak chceme trvalo udržateľný svet, e, vedci stále konštatujú, že nám už nezostáva čas. Namiesto toho, aby sa dávali veľké granty veľkým spoloč- spoločnostiam, nebolo by lepšie dať menšie čiastky množstvu ľudí a šíriť tak e, ekologickú kultúru. Potrebujeme demokratizáciu prostriedkov, aby to boli lepšie riešenia. Až potom by Európa vyberala tie najudržateľnejšie. Európsky inovačný e, inštitút chce spájať e, výskum a vyššie vzdelávanie. Takýto program existuje i v Nemecku. E, myslím si, že ľudia sú odrezaní od týchto možností. Ako by mohla EÚ priniesť kreativitu do technologického priestoru? a priblížiť ju každému. Ako by EÚ mohla čo najviac ľudí zapojiť do týchto projektov, aby mali dopad na projekty a podniky? Už teraz sa dajú využiť e, existujúce otvorené laboratória, ktoré existujú v mnohých komunách a táto infraštruktúra sa nachádza len vo výskumných inštitútoch E, mohlo by sa to využiť na zaškolovanie ľudí, ako trvalo udržateľný aspekt dopadá na výrob, e, výrobkov. Takto sa možno obrátiť na množstvo ľudí. A bola by to dobrá reklama, ktorá by dopadla na plodnú pôdu. Tu by sa dal e, malo obcho- malý, sektor malých a stredných podnikov spojiť s aktivizmom Napríklad e, ten známy projekt čistenia e, oceánov e, tohto vynálezcu nemala za cieľ predošlé ciele, ale práve aktivizmus. Ak niekto koná je motivácie trvalej udržateľnosti, je vysoko motivovaný. Dopad na trvalú udržateľnosť v zmysle cieľov trvalej udržateľnosti OSN by mali byť popísané vo finančnom pláne využitia prostriedkov. Mohli by to byť videá napríklad na crowdfunding. Nevyhnutné poradenstvo a mentorstvo by mohli poskytnúť lokálne siete. Ja vám teda e, navrhujem, aby sa vytvoril program na zaškolovanie týchto lokálnych workshopov aby sa poskytoval mikrokapitál. Ďakujem. Ďakujeme. Výborné návrhy. My tu vo výbore ITRE sme zodpovední za mnohé programy, veľmi dôležité programy. A však, kolegovia, kto by sa chcel ujať slova? Pán Kohlíček? Ďakujem. Alt Teší ma, že môžem takúto, takéto mladé e, dievča vidieť tu u nás. Boli ste v spomínanej organizácie priateľov prírody, že? Pohovorím teraz v e, češtine, hoci i e, bolo by asi lepšie, keby som hovoril e, po nemecky. Poprosím o, aby to mali všetci rovnaké. Mám tri pripomienky. Prvá, modulárny prístup je založený už v niektorých smerniciach EÚ, kde sa hovorí o tom, že veci, ktoré sa vyrábajú, by majú byť rozložiteľné na prvotné komponenty tak, aby sa dali znova využiť. Hovoríte to isté, čo hovorí časť tých e, smerníc Európskej únie a ten prístup je celkom správny. Máme napríklad jednotné nabíjačky dnes, množstvo jednotných akumulátorov a myslím si, že je to úplne správny prístup. To teda podporujem. Druhá vec. Tie startupy. Vy ste e, sa e, zmienila o tom, že je ťažké začať niektoré aktivity. Neviem ako v iných krajinách, ale u nás v Českej republike máme podnikateľské inkubátory, kde začínajúci podnikatelia môžu určitú e, dobu za určitých výhodných podmienok si prenajať časť haly, využívať určité služby, napríklad účtovníctvo a td. A po určitej dobe tieto výhody im končia. Buď sa im podarí rozbehnúť sa a výjdu z toho inkubátoru, založia si vlastnú firmu, alebo nie. je ťažké takýto inkubátor začať, ale potom druhá vec je niečo učiť týchto mladých ľudí, ktorí chcú robiť niečo technické, tie základné podnikateľské zručnosti. Na niektorých stredných školách máme virtuálne firmy, to je jeden smer. A druhý smer potom, v rámci Erasmu Plus existujú programy, ktoré podporujú tieto kroky. Obe tie myšlienky sú veľmi dobré a pre budúcnosť E, sú nosné a ja ich len podporujem. Thank you very much. Kolik Tambura. Ďakujeme, kolega Tamburano. Also per la passione che ho visto. Ďakujem. Je naozaj pekné vidieť tu, že taká mladá žena je tak nadšená európskou myšlienkou a je nevyhnutné túto uh, modularitu zabezpečovať. Momentálne e, ide len o otázky, ako to recyklovať, ale malo by sme ísť aj iným smerom. Súhlasím úplne s tým, myslím si, že to musí byť práve takto. E, Počítače sú také nákladné a pritom nemám možnosť vymeniť batériu, ktorá výborne funguje Myslím si teda, že je dôležité, aby sme tú modularitu e, zabezpečovali. Podniky samozrejme vykazujú odpor a v parlamente často sú ambiciozne návrhy k trvalej udržiteľnosti, ale e, rada zastáva skôr priemyselné záujmy e, priemyselníkov. To treba tu povedať. Nemali by sa br- brzdiť podniky, ktoré sú vlastne inovatívne. Pokiaľ ide o financovanie, e, je pravdou, že by sa mal dať priestor väčšiemu množstvu osôb, ktoré majú potenciál. Myslím si, že existujú napríklad inovatívne školy. Tým by sme v Európe mohli dať viac prostriedkov. V Európe, v Taliansku, chýba proste myšlienka novej nového vzdelávania pre digitálnu oblasť. Dôležitá je tiež, dôležité je to, aby sme sa posunuli ďalej aj ako e, mladí návrhári. V Taliansku nemáme novú didaktiku, nové Montessori metódy, ktoré by posúvali e, digitálnu e, revolúciu. Budúci občania by mali mať výbavu teda schopnosti, ktoré sú potrebné, aby sa vedeli e, posúvať prostredníctvom sociálnych sietí. Treba sa pripraviť na každodenné použitie robotiky a umelých inteligencií. Pani Bilbao, ďakujem. Chcem sa poďakovať rečničke. Myslím si, že ten návrh, ktorý sa tu riešil o modularite a jednoduché vymeniteľnosti súčasťok, ten, o to sa aj my snažíme tu na tomto výbore. A to je obehové hospodárstvo, čiže opätovne používať, recyklovať. A váš návrh ide tiež týmto smerom. Niektorí kolegovia už spomínali, že parlament je občas trošku popredu voči tomu, čo navrhne komisia a schváli rada. No a keď je o projekty tohto typu, ktoré, z ktorých profituje nielen celá európska spoločnosť, ale celý svet, tak presne to potrebujeme na to, aby sa svet zlepšil. Môže to mať dopad aj na životné prostredie, nielen na pohodlie spotrebiteľov, čiže Mali by sme aj toto brať do úvahy, keď Európska únia e, zvážuje, aké fondy by mala uvoľniť. Dobre, už sa nikto nehlási o slovo. Či ešte sa niekto hlási predsa len? Pani milá Frauke, ja chcem ešte povedať, že náš výbor je zodpovedný za priemysel, výskum, energetiku, digitálny program, podnikateľstvo, malé stredné podniky, vesmírnu politiku. Toto všetko spadá pod náš výbor aj v Horizon 2020, čo je 80 miliard eur, e, dosť veľa peňazí. A ďalšie programy ako napríklad COSME, pre, pre malé stredné podniky, pre startupy. Je tu aj nový program Digitálna Európa, a digitálne zručnosti. Takže iste je možné navrhnúť taký program, aký ste spomínali, v rámci e, priestoru pre pilotné projekty. Komisia by to mala zobrať do úvahy, ako aj náš sekretariát na výbore ITRE, pretože tie projekty sú veľmi zaujímavé. Ale z vašej perspektívy, z vášho hľadiska by to najlepšie riešenie bolo v rámci Európskeho výboru pre e, výskum. Je to, spadá to pod Horizon 2020 alebo ten nadchádzajúci program Horizon Európa. Horizon 2020 je program číslo 8, Horizon Európa bude rámcový program číslo 9 a Európsky výbor pre výskum má veľa peňazí pre mladých Eh, výskumníkov pre jednotlivé individuálne projekty mladých vedcov, takže prosím, pozrite si to na internete, či už na horizonte 2020 na teraz, alebo horizont Európa do budúcnosti. Je to veľmi zaujímavé a veľmi dôležité, aby ste o tie myšlienky, aby sa tie myšlienky nestratili. Ak môžem vás teraz poprosiť o nejaké záverečné slovo. Ďakujem, ide o to, že nielen vedci by mali vymýšľať veci, ktoré sú udržateľné, mali by to robiť aj ľudia na školách a podobne. Avšak na školách by sa to nemalo učiť, lebo keď sa to robí v škole, tak je to zväčša nudné. Ale vo Fablabe, kde máte tlačiarne 3D, kde máte e, laserové tlače, laserové e, dielne alebo ľudí, ktorí vás naučia, ako e, spajkovať e, počítačový okruh. To je zaujímavé. Tam človek nájde motiváciu. Niektorí ste vravili, že modulárny dizajn je čiastočne ukotvený v európskej, e, e, európskej, európskych právnych predpisov, ale ja napriek tomu nemôžem zmeniť baterku v telefóne, takže možno by ste mohli potlačiť firmy, aby, aby sa zosúladili s, touto, s týmito právnymi predpisami pokiaľ teda také už existujú. Hovorili ste o zlepšení obehového hospodárstva. Ja by som chcela zdôrazniť, je dôležité mať zoznam a poprvé na tom zozname by malo byť, že sa vôbec vyhýbame odpadu, po druhé, že sa to opätovne používa, po tretie, že sa to recykluje. Možno potom recyklovať energiu, ktorá vyplýva z, zo spáľovania. Až posledný bod by malo byť e, vhádzať veci na skládku. Ale prečo ja sa nevenujem až tak recyklácii? Pretože recyklovať až na úroveň materiálu je náročná napríklad pre, keď zoberieme čip, rozobrať to, to je naozaj ťažké, vyžaduje si to veľa energie, takže musíme sa tomu vyhnúť a využívať to znova a opäť čo najviac. Ďakujem. Ďakujem vám pekne za vaše pripomienky. Priatelia, Naše zasadnutie je prenašané na internete. A ja by som chcel sa vrátiť ešte k jednej etickej otázke. A otázke umelej inteligencie. A toho, ako by to mohlo ovplyvniť eh, pracovný trh či budúcnosť eh, našej ekonomie. Potom sú tu otázky súvisiace s ekológiou ako zabraniť poškodzovaniu planéty. Toto všetko je veľmi dôležité pre náš výbor a preto som veľmi rád, že ste sem prišli, že zastupujete e, Európske podujete pre mládež z minulého roka a som si istý, že budete v tejto práci pokračovať. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám do budúcna všetko dobré. Okay. Prejdeme na ďalší bod programu. Číslo 10. Služobná cesta výboru ETRE e do agentúry pre európsky GNSS v Prahe. Bolo to v septembri 2018. Kolega Masiana Salini bol šéfom delegácie, ktorá bola trojčlenná. hlavným cieľom našej bolo získanie informácií o práci GNSS, najmä v kontexte prebiehajúcej legislatívnej práce o vesmírnom programe a horizonte Európ. Massimiliano, ak by si bol tak láskavý. A ujal sa slova. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem hovoriť naozaj stručne. Táto misia sa sústredila na, na prehlbenie skúmania. Nezabudeme na to, že sme ešte vtedy naozaj pracovali na kompromisoch, že tá delegácia bola zostavená ešte pred začiatkom rokovaní. A chcel som na to upozorniť, pretože počas tej práce sme dokázali ešte viac posilniť naše schopnosti rokovať medzi tými politickými silami a z toho vyvstal veľmi silný mandát, ktorému dnes môžem ísť na trialog naozaj so silnou pozíciou. A boli to dva dni práce, prvý deň nám predstavili, ako funguje agentúra, Videli sme operatívny koncept programu EGNOS či Galileo. Mohli sme sa do hĺbky dozvedieť o napríklad dopadoch na priemysel, ktorý majú naše navigačné satelitné systémy. No a traja poslanci mali možnosť diskutovať s, riadi- s vedením tejto agentúry GNSS na všetky témy, ktoré súvisia s prácou nášho výboru ITRE. Hovorili sme napríklad o úlohe agentúry, ktorá je príslušným orgánom regulácie vo svojej sfére a naozaj do hĺbky sme sa venovali aj otázkam bezpečnosti e, práce samotnej agentúry ale aj bezpečnosti programov e, EGNOS a Galileo. Je tu potom akreditačná rada, ktorá má dopad aj na naše rozhodnutia, ktoré príjmame o tradičných programoch, ako je napríklad Galileo. Druhý deň sme pokračovali v týchto výmenách stanovisk názorov, vypočuli sme si podnikateľov a videli sme naozaj veľmi praktické využitia Galilea a Egnosu. Bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. A ku koncu toho druhého dňa sme sa venovali aj viacročnému finančnému rámcu a jednotlivým synergiám medzi tými programami čiže programom pre vesmír, Horizont Európa. A potom sme hovorili tiež o investíciách v iných programoch, ktoré majú dopad na európsku vesmírnu stratégiu. Boli to veľmi užitočné dva dní. Bolo tam, bolo tam toho naozaj veľa nahusteného. Myslím, že sme z toho profitovali všetci. Ďakujem vám pekne, pán kolega, za upresnenie. Myslím, že Evžen sa toho zúčastnil. Bol tam počas týchto dvoch zaujímavých dní v Prahe, takže možno by chcel tomu niečo povedať. Ďakujem, budem sa vyjadrovať ako účastník a nebudem opakovať to, čo povedal kolega Salini. S tým absolútne súhlasím. Myslím, že tá návšteva bola dobre načasovaná, pretože sme získali obrovské množstvo informácií o, o fungovaní agentúry a práve to ide v prichádza v správnom čase e, vzhľadom na pripravené legislatívne mm, akty a materiály, ktorým sa venujeme. Ja som sa takéto návštevy zúčastnil už druhýkrát, e, prvýkrát to bolo pred pár rokmi a môžem povedať, že pre mňa najväčším prekvapením bolo, aký veľký pokrok sa GNSS podarilo dosiahnuť. Pretože ten posun od začiatkov, kedy sa vystreľovali prvé satelity a vytváral sa ten systém fungovania agentúry, tak ten krok je naozaj markantný. E, nachádzame sa teraz v realizačnej fáze, veľa pro- projektov začína fungovať, sú napojené na iné projekty, ktoré už fungujú, už sú schopné. Súhlasím s kolegom Saleným v tom, že sa jednoznačne ukázalo, nakoľko je dôležité vyriešiť niektoré pozície agentúry voči ESA. Napríklad pri výberových e, eh, riadenia, pri tendroch, aby nedochádzalo nejasným situáciám, ktoré sú zbytočne nejasné. Je možné, že sme to jednoducho opomenuli pri vytváraní agentúry. Taktiež sme sa všetci zhodli, že tak ako budú rásť povinnosti GS, GNSS, o ktorých sa teraz e, vyjednáva, a tiež aj e, vzhľadom na elektronický pokrok bude potrebné posilniť e, agentúru či už z personálneho alebo technického hľadiska. Ja dnes mám veľmi dobrú ochranu a bezpečnostný údajový systém, čo v čase, kedy hovoríme o kybernetickej bezpečnosti, môže byť ukážkou, motiváciou toho, aké postupy je potrebné príjmať. Tá návšteva bola veľmi dôležitá a úspešná a prospešná aj vzhľadom na prípravu aktuálnej legislatívy. Myslím si, že GNSS je agentúra, ktoré sa podarilo mnoho týchto predstav naplniť. A je potrebné urobiť aj ten ďalší krok a posilniť všetky tieto činnosti, pretože je to jeden z najdrahších projektov, e, ktoré Európska únia naštartovala. Myslím si, že bude veľmi úspešný, pretože už teraz je veľmi zaujímavý, ako z ekonomického hľadiska a ten ďalší pokrok bude závisieť aj od materiálov, o ktorých sa v tejto chvíli rokuje. Takže myslím si, že to bola naozaj veľmi dobrá misia a tých informácií, ktoré sme za tie 2-3 dní získali, bolo naozaj veľmi veľa. Ďakujem pekne, Evžen. E, jednotliví členovia služby cestia zhodujú, majú rovnaké stanoviska, to je dobré. Chcel by povedať niečo pán Kohliček? Mňa potešilo, že do agentúry GNSS išli moji kolegovia. Ja ju podporujem od samého začiatku a bol som prvý, kto na pôde Európskeho parlamentu povedal, že by mohla byť v Prahe, takže mám z toho radosť. A to, čo hovorili, že niektoré veci už sú vyriešené a bolo by dobré doplniť personál, dať im viac ľudí, to bolo aj v mojej správe ktorú som vypracovala po návšteve agentúry pred pár rokmi. Takže myslím si, že sa zhodneme. Tá agentúra ide určite správnym smerom. Ďakujem kolegovia. Ďakujem pekne. Pán kolega Saliny, chceli by ste ešte niečo dodať? Áno, pripomienky kolegov, tak s nimi súhlasím. Je to veľmi citlivá časť eh, toho vesmírneho balíčka, teda prepojenie tejto agentúry a Európskej komisie. A po druhé, prepojenie tejto pražskej agentúry a ESA, vesmírnej agentúry. Musíme hovoriť o otázke správy a riadenia. Pokiaľ ide o, o trialóg, eh, tak musím povedať, že je výborné, že všetky tri inštitúcie sú na rovnakej voľnej dĺžke, majú rovnakú voľnú dĺžku, majú rovnaké ciele. Jediný problém e, spočíva v mandáte rady. je tam ešte veľmi veľa hranatých zátvoriek v texte rady a ja dúfam, že ich vypustia. Súvisí to aj s nadchádzajúcim finančným rámcom. Ďakujem, pán kolega Saliny, e, ďakujem aj Evženovi a ďalším diskusujúcim. Stretneme sa tu opäť o dve hodiny. Rumúnske predsedníctvo nám predstaví svoj program. E, sú tu naplánované dve stretnutia s ministerskými, mm, pardon, s rumúnskymi ministrami a potom budeme hovoriť o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach komisiou a s radou. Čiže vás e, e, poprosím, aby sme sa o pol tretej znova stretli na ďalšej časti zasadania ITRE.